Buenos días, eh, bienvenidos a todos y son tan amables de tomar asiento. Dobré ráno. Ak sa usadíte, môžeme začať s týmto stretnutím. Se hayan situado en sus lugares, vamos a comenzar. Keď ste sa všetci usadili, tak by sme začali. Ak súhlasíte, tak eh, najprv schválime program, ak nie sú žiadne výhrady, tak je ten program pokladaný za prijatý. Ďakujem pekne. Neuskutočnilo sa plenárne zasadnutie v Štrasburgu od nášho posledného zasadnutia 11. a 12. júna, čiže tým pádom nie sú žiadne urgentné návrhy. Tá správa, ktorá by bola bývala prijata, to môžeme tiež zobrať na vedomie a potom teraz by som rada s vami Rada prešla protokol, e, alebo schválila protokol z predchádzajúceho zasadnutia 19. júna. Ak nie sú žiadne výhrady, tak je tým pádom protokol prijatý. Ak súhlasíte a keď ste všetci zaujali svoje miesta a tí z vás, ktorí potrebujú sluchatka, máte ich nasadené, pretože na tomto zasadnutí pravdepodobne, s vysokou pravdepodobnosťou e, bude veľmi veľa španielčiny, preto už som začala zasadnutie v španielčine. Ste všetci pripravení v poriadku, takže ako hovorím, srdečne vás vítam, ďakujem, že ste sa zúčastnili dnešného zasadnutia. Začneme s prezentáciou štúdie. Štúdia, ktorá sa e, týka semináru, workshopu, e, ktorú sme zadali, ktorý sme zadali v spolupráci s Auro Latin American parlamentným zhromaždením, čiže zaoberáme sa špecifickou situáciou niektorých krajín eh, vo veľmi veľkom regióne. Všetky tieto krajiny eh, zažívajú rôznu realitu, nachádzajú sa v rozličných situáciách, ale sú tu aj spoločné črty a toto samozrejme všetko je eh, uvedené v tejto predmetnej štúdii. Takto sme to na úvod zadali, vlastne, keď sme zadávali celú štúdiu, takto sme to oznámili. Predovšetkým ide o stav e, právneho štátu a ide o situáciu v oblasti ľudských práv v týchto krajinách. My sme sa v našom výbore rozhodli, že e, budeme e, sledovať stav situácie E, právneho štátu a ľudských práv od roku 2014. Toto budeme skúmať predovšetkým, odkedy e, e, vypukli protesty vo Venezuele v roku 2014 a takisto ako sa vyvinula situácia v Kube, odkedy bola uzavretá dohoda. Ide o to, aby sme preskúmali, nakoľko sa Európska únia môže zapájať a intervenovať do ďalšieho sledovania rozvoja a posilňovania situácie ľudských práv v týchto dvoch krajinách. Čiže touto štúdiou, e, táto štúdia bude obsahovať aj odporúčania a ďalej by sme radi z objektívneho pohľadu, aspoň tak by sme chceli, to je náš zámer, preskúmať, aký dopad má Sacharovová cena. E, počas uplynulých rokov sme mali e, teda e, politických väzňov vo Venezuele, tzv. Damas de Blanco, pani de Vice. A radi by sme preskúmali, nakoľko držitelia ceny dostali tú podporu, ktorú očakávali E, v rámci udelenia Sacharovej ceny. Takže, e, aby sme diskutovali o návrhu správy, tak sme dnes, dnes máme tú čest, že tu máme expertov rôznych inštitúcií a okrem iného aj spravodajcu, ktorý e, túto správu vypracoval. To je pán Engstrom, aj ten je tu prítomný, Engstrom. A keď si vypočujeme rečníkov, tak môžeme diskutovať o tom, akým spôsobom dospieť k záverom v tejto správe a následne v našom výbore e, budeme analyzovať obsah, vyjadrime komentáre, námietky a výhrady na to, aby táto správa bola zverejnená na základe konsenzu a čo najkorektnejšie No aby som začala, tak udelím slovo pánovi e, Chorenimu, ktorý je predseda delegácie pre parlamentné zhromaždenie Eurolat. Takže mohol by nám dať niekoľko úvodných slov. Chcem poukázať, že sa e, mimoriadne zasadzoval v rámci všetkých parlamentných aktivít, ktoré súviseli s Venezuelou, nie len preto, že je predsedom Eurolat, ale e, ide aj o, išlo aj o vzťahy, ktoré sme nadviazali v rámci tejto spolupráce a tým udelujem slovo pánovi Chorenýmu. Ďakujem pekne. Beatriz, dobré ráno. E, chcel by som najprv poukázať na skutočnosť, že my ako delegácia Eurolatu sme boli pozvaní e, zo strany vášho výboru parlament na zhromaždenie Eurolat. E, združuje e, poslancov z Európskeho parlamentu a z Latinskej Ameriky a ja by som chcel vysvetliť, z akej perspektívy Európsky parlament tú situáciu a teda realitu v rôznych latinskoamerických krajinách analizuje. V prvom rade chcem povedať na úvod jednu vec, než sa ešte konkrétne začneme, než sa pustíme konkrétne do otázky ľudských práv vo Venezuele a na Kube. Takže je to následovné. Chcem pripomenúť, že latinskoamerický kontinent je kontinentom, ktorý počas uplynulých, povedal som, 100 rokov mimoriadne trpel. V podstate to bolo už od kedy národy, alebo teda občania tohto kontinentu dosiahli svoju nezávislosť. Pretože sa e, jednoducho vyplynuli určité politické situácie, ktoré e, nám neustále musia pripomínať, že aj keď vlastne panuje demokracia, e, boli tam vojenské diktatúry, boli tam násilné diktatúry, potláčanie, kriminalita, násilie, obchodovanie s drogami. Skrátka, situácie, ktoré podkopávajú právny štát, ktoré porušujú ľudské práva. A keď si konkrétne e, pozrieme situáciu ľudských práv v týchto krajinách alebo situáciu v týchto krajinách, tak nesmieme zabúdať, ako sa tieto krajiny historicky vyvíjali, odkiaľ pochádzajú, e, akú majú minulosť a akú zodpovednosť majú iné krajiny a iné, iní, iní ľudia, akú majú zodpovednosť, aby vlastne vznikla subkultúra porušovania práva a odporúčanie demokratickej kultúry. Jednoducho, aby toto bránilo v tom, aby sa, teda aby sa dodržiavali práva Eh, aby sa rešpektovali práva v týchto krajinách, aby sa toto zabezpečilo. Nejde o to, aby sa tieto porušenia vnímali represívne, ide o to, aby sa tá situácia dala do toho správneho kontextu. Takže to je prvá pripomienka na úvod. Ak my zo strany Európskeho parlamentu eh, robíme takéto úvahy, tak sa nechceme nejak politicky do toho miešať. Európsky parlament má úlohu Takže e, monitorovať spôsob, ako e, sa zaobchádza e, s porušením ľudských práv, aká je situácia, sú c, ocenenia, sú iniciatívy v tejto oblasti, na základe ktorých Európsky parlament e, sa snaží sledovať, e, sledovať situáciu, sprevádzať situáciu a v konečnom efekte ide o to, aby sa ľudské práva posilnili celosvetovo, globálne. Ide o to, aby sme pracovali konštruktívne. Nejdeme, nejde o to, aby sme sa miešali do politiky, ale ide o to, že musíme, musíme pristupovať kriticky, aj seba kriticky. My ako Európania nie sme tí, ktorí e, vynašli akýsi ideálny model. Musíme byť seba kriticky voči sebe, keď sa pozrieme na politické konanie v niektorých z našich krajín, ktoré tiež nie sú úplne Eh, na, na najlepšom mieste, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv. Stačí sa pozrieť na situáciu v Stredomorí, situácia s utečencami, ktorá vznikla. Takže musíme byť seba kriticky, keď e, sledujeme tieto situácie a musíme aj mať na vedomie, brať na vedomie a brať do úvahy, že keď budeme konať v politickej rovine, keď budeme politicky aktívni, tak sa nesmieme E, e, sa pozerať napravo alebo naľavo inými okuliarmi. Sú tu porušovanie, dochádza k porušovaniu práv vo všetkých politických spektrách a v konečnom efekte ide o to, aby porušenia slobody a porušenia práva boli, aby sa tomu zabraňovalo. A jednoducho zo strany všetkých. Takže sú tu možnosti ako sa porušujú ľudské práva. My sme to zaznamenali v týchto dvoch krajinách a toto sme spracovali v tejto štúdii. A to som chcel povedať na úvod, ešte než sa pustíme do tejto štúdie. Ďakujem, Ramon, hovorí predsednička, za e, tento úvod. Myslím, že my všetci vieme, aký je mandát Európskeho parlamentu. Na to nesmieme zabúdať, ale mm, neospravedlňujeme sa za to, čo musíme urobiť ale jednoducho, čo musí byť jasné, je, že e, musíme systematicky pracovať, pokiaľ ide o oblasť ľudských práv. Ale musíme e, zároveň zohľadniť aj externý kontext a situáciu ľudských práv. E, situácia ľudských práv mimo Európskej únie sa nás dotýka presne tak, ako situácia ľudských práv a dodržiavanie ľudských práv v rámci Európskej únie. Situácia e, v oblasti ľudských práv e, vo Venezuele a na Kube v roku 2018, čiže po štyroch rokoch, po štyroch príšerných rokoch, ktoré zažili obidve krajiny vo, Vezu, teda vo Venezuele konkrétne, mm, je tam veľká rozmanitosť faktorov, e, ktorá sa zvýšila extrémne. Na Kube sme zažili proces dialógu s Európskym parlamentom, ktorý sa zdá, že stagnuje. A teraz máme tu čest, že je tu pán doktor Engstrom, ktorý je zodpovedný, je docent eh, pre ľudské práva eh, v America's University College v Londýne, ktorý nám predloží správu tejto štúdie, eh, ktorú chceme E, monitorovať a sledovať. Ďakujem. Takže e, budem pokračovať po anglicky. Chcem sa poďakovať spolupredsedom za pozvanie do podvýboru. Chcem sa poďakovať za príležitosť vyvinúť <clears throat> teda vypracovať túto štúdiu. Ako viete, štúdia e, je ešte v procese navrhovania, čiže teším sa na komentáre a na diskusiu a dúfam, že Eh, diskusia bude nasledovať po prezentácii. Nemám veľa času, takže dovolte mi začať tým, že pripomeniem nám všetkým, eh, aký je mandát a metodológia štúdie, čiže cieľom je posúdiť eh, nedávne trendy a vývoje situácie na Kube a vo Venezuele, predovšetkým od roku 2014 Takisto posúdiť e, zapájanie sa, pokiaľ ide o e, právny štát, e, aby sa vypracovali konkrétne odporúčania, ako napredovať a preskúmať špecifické situácie držiteľov Sacharovovej ceny vo Venezuele a na Kube. Čiže okrem, tejto, okrem tohto výskumu som, robil, som urobil niekoľko rozhovorov s expertmi, so zainteresovanými stranami, aj konzultácie s jednotlivými držiteľmi Sacharovovej ceny. Niektoré predbežné body E, ako povedal spolupredseda Kuba a Venezuela zdieľajú dôležité charakteristiky, pokiaľ ide o právny štát a dodržiavanie ľudských práv, ale sú porovnateľné, ale zároveň sú odlišné, čiže e, Kuba e, vlastne od e, revolúcie, e, tá, v rámci regiónu je to špecifická krajina, celé desaťročia Venezuela prosperovala, ale zároveň tam vládla elita, Kuba e, má kontinuitu, e, pokiaľ ide o štátne inštitúcie. Venezuela zažíva dramatické politické a sociálne zhoršovanie za uplynulé roky. Navyše, kubánska vláda prijala e, stratégiu potlačania a v rámci externých vzťahov Venezuela je stále viac izolovaná medzinárodne a E, snaží sa získať podporu od Číny a Ruska. Čiže tieto kontrasty sú dôležité, keď sa pozeráme na trendy, pokiaľ ide o právny štát a e, ľudské práva a zapojenie sa Európskej únie e, do procesu v týchto dvoch krajinách. Štúdia zachádza do detailov, čo sa týka ľudských práv a právneho štátu od roku 2014. Vymenoval som tie jadrové aspekty, ktoré štúdia zdôrazňuje, ale chcem povedať tri stručné body. Poprvé, celkovo si myslím, že sú, prebiehajú konkrétne ceny na Kube, ktoré sa preukázajú v pres, preukázajú v presune e, e, od stratégie diverzifikácie v externých vzťahov, prebiehajúce politické reformy a konštitučné, e, teda ústavné reformy. Tie E, zmeny sú e, e, pomalé, ale je tu možnosť postupného presunu, postupnej transformácie na Kube. A na, predsa, a to je druhý bod, ktorý chcem povedať ku Kube, napriek zmenám sú tu kontinuity, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv a obmedzovanie právneho štátu systém naďalej obmedzuje ľudské práva a slobody, nezlepšuje sa demokracia, je tu represia a obmedzenia Um, slobody združovania a vyjadrovania. Toto uh, bude pravdepodobne pretrvávať, keďže uh, orgány, uh, aj keď orgány sa, politické orgány sa snažia o politické zmeny. A po tretie, súčasnosť je kľúčová. Zmeny sú signifikantné, sú tu možnosti zlepšenia na základe reforiem. Evidentne tie reformy sú politicky citlivé. Najďalej E, sa to bude, naďalej to bude obmedzené, ale napriek tomu sú tu možnosti podporovať reformy tým, že poskytneme nízkoprofilovú podporu e, e, a technickú spoluprácu, čo je bod, ku ktorému sa ešte vrátim. Na, vo Venezuele Tiež chcem povedať tri stručné body. Poprvé, Venezuela zažíva hlboké, hlbokú politickú hlboké politické e, e, zlomy a humanitárnu krízu. E, porušovania zahraňujú porušovanie socioekonomických práv, je tu veľké, veľký počet obetí a žiadne pokusy bojovať proti týmto porušovaniam, takže je tu humanitárna núdza, núdzová situácia vo Venezuele. Štúda, štúdia poskytuje zoznam alebo podrobné vymenovanie, podrobné popísanie tejto dramatickej situácie v krajine, ale, a to je druhý bod, ktorý chcem povedať k Venezuele, zatiaľ čo situácia je akútna, mohla by sa ešte zhoršiť. Je tam migračná kríza vo Venezuele, e, toto je e, teda e, priorita pre väčšinu ľudí v súčasnosti, ale vojenský púč by mohol viesť e, k, e, e, k násilnému efektu a mohlo by to eskalovať. A potom tretí bod je dôležité zohľadniť komplexnosť, zložitosť situácie a zareagovať na základe toho a pochopiť politické korene súčasnej krízy keď pochopíme túto zložitosť, tak zistíme, že nie sú jednoduché politické riešenia. Bude potrebné zapájať sa, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, e, presídlovanie, budovanie kapacít, inštitučné, rekonštrukčné programy, reformy, e, e, trestnej spravodlivosti a napriek prehlbovaniu politickej krízy vo Venezuele neexistuje koherentná domáca opozícia so širokou politickou podporou. Preto je jasné, že medzinárodné zapojenie je potrebné, aby sa e, riešila venezuelská kríza, ale takáto medzinárodná pomoc musí byť obozretná. Dovolte mi teraz e, Eh, povedať niečo o zapojení EÚ do situácie vo Venezuele a na Kube. Obidve sú považované za zložité krajine, krajiny, pokiaľ ide o podporovanie ľudských práv. Takže treba, treba povedať, že tieto krajiny sa uberajú rôznymi smermi, pokiaľ ide o vzťahy z EÚ. Na jednej strane Európska únia a Kuba, eh, tam to kontrastuje so sankčnými opatreniami opatreniami eh, voči eh, Venezuele. Štúdia zachádza do detajlov, pokiaľ ide o posudzovanie rôznych foriem eh, zapájania EÚ, politickú koherentnosť, efektívnosť a zosúľadovanie v kontexte odporu od cieľových krajín. Ale dovolte mi zdôrazniť kľúčové povedy, pokiaľ ide o obidve krajiny od roku 2014, e, tak túto bolo e, vlastne, bol tu politický dialog, ktorý bol prijatý v roku 2016. Dohoda e, poukazuje na to, že je tu snaha o diversifikáciu externých vzťahov. Je tu rámec, ktorý by mohol posilniť spoluprácu kubanské orgány, sa zapájajú do strategickej spolupráce. Zároveň by bolo dôležité stanoviť e, ciele, aby bolo možné podľa niečoho hodnotiť napredovanie. Je tu takisto dôležitá úloha pri monitorovaní a občianská spoločnosť by mala mať e, vhľad do revidovania procesov. Príbeh o ľudských právach medzi EÚ a Kubou má svoje ciele. Strategická dôležitosť strategické nastavenia sú žiaduce a takisto občianská spoločnosť musí mať svoje miesto v tomto rámci. Európska únia sa zapája do práce s občianskou spoločnosťou na Kube a treba zdôrazniť, že treba zdôrazniť spoločenskú zodpovednosť podnikov, ktoré spolupracujú s Kubou je tu strategická príležitosť pre Európsku úniu. Treba predl- prehlbiť strategické spojenectvo s Kubou, aby bolo možné e, sa vyhnúť e, nežiaducím vzťahom, aké boli napríklad medzi Kubou a americkou administratívou. Sú tu konkrétne benefity pri otváraní sa Kuby vonkajšiemu svetu. Venezuela čoraz viac od roku 2014 sa zapájame do spolupráce s Venezuelou. Prijali sme režim sankcií. Je veľmi jasné pri hodnotení eh, sankčného režimu ako nástroja, že vláda Venezuely eh, naň reaguje a teda takticky je možné ho využiť a vyslať takto politické signály venezuelským orgánom, akým smerom by mala zmeniť svoje správanie a činy, aby bolo možné tieto sankcie ukončiť. Napríklad vyslať medzinárodných pozorovateľov do volieb. Venezuelská kríza je niečím, do čoho sa EÚ má zapájať otvorene Takisto sankcie by mali byť použité pri rokovaniach, aby sa našlo riešenie krízy. Pre Venezuelu by mal existovať rámec spravodlivosti a justície. Predstavitelia Venezuely by mali byť legitímne, mal by tu byť mechanizmus legitímnej zodpovednosti. A Vzor je súd pre ľudské práva. Treba vyriešiť politický konflikt v tejto krajine a to sa dá iba rokovaniami, to však znamená medzinárodné zapojenie. Je tu potrebná trpezlivosť zo strany EÚ a dlhodobá politická stratégia, ktorá je jediná životaschopná. Treba podporovať domácich aktérov, aby sa organizovali tak, aby v budúcnosti bolo možné dosiahnuť demokraciu. Súčasná kríza vo Venezuele môže mať jednoduché riešenia. To, že to je komplikované, nemá znamenať, že e, sa treba zapojiť do nejakých krokov, ktoré by e, neboli celkom vhodné pre túto situáciu. Čo sa týka Sacharovovej ceny, táto krajina bola ohodnotená trikrát. V roku 2017 dostali túto cenu politickí väzni v krajine, o ktorej hovoríme. Sú to právnici a takisto Sacharovová cena zviditeľnila prácu týchto právnikov, to je možné povedať. A dovolte mi ešte stručne, čo sa týka odporúčaní na Sacharovovú cenu. Táto štúdia, o ktorej hovoríme, hovorí, že treba zrevidovať proces kritérií Sacharovej ceny, či je vhodné takisto e, zároveň udelovať túto cenu jednotlivcom ako skupinám. Tieto kritéria by sa mali správať podľa e, deklarácie OSN o ľudských právach a chcel by som zdôrazniť aj dôležitú úlohu Sacharovovej siete, siete pre Sacharovovej, Sacharovovú cenu, ktorá umožní ďalšiu aktivitu laureátov. Máme tu aj delegácie, ktoré sú vysielané do Venezuely, ktoré tiež môžu podporovať tých, ktorí by mohli eh, prispieť k demokracii. Čo sa týka Kúby a Venezuely, sú tu aj politické odporúčania, Týka, týkajú sa zapojenia Európskej únie do spolupráce. Tieto konkrétne kroky môžem zmieniť v diskusii. Stručne ich teraz zmienim. Prvé, Európska únia má kredit v oblasti ľudských práv a tento kredit, tento kapitál by mala použiť v strategickom prístupe je dôležité, aby európske únijné inštitúcie e, sa zapojili do, cieľ, do spolupráce s cieľovými krajinami, takisto do spolupráce s exilovými skupinami a medzinárodnými mimovládkami. Miestne stratégie zmeny sú tie, tiež žiaduce, keď to podmienky umožňujú. Druhá, druhý smer, druhá, druhé odporúčanie Treba podporiť všetky mechanizmy, ktoré posilňujú demokratické štruktúry, a to platí celkovo o latinskoamerických krajinách, aby bolo možné uľahčiť vznik právneho štátu a jeho monitorovanie, treba pomôcť aj materiálne týmto krajinám. Zároveň je čoraz dôležitejšie zapojiť geostrategických partnerov a prihliadnúť na rivalov, sú tu rôzne strategické možnosti pre cieľové krajiny. Ďalej, sankcie sa čoraz viac využívajú ako nástroj ľudských práv. Potenciál sankcií privodiť pozitívne zmeny v oblasti ľudských práv je vysoký, aj keď niektorí sú skeptickí v tejto veci. Embargo zo strany USA, ktoré bolo uvalené na Kubu, však ilustruje medze tohto prístupu a rizika paralýzy z politického hľadiska. Ďakujem za pozornosť, teším sa na diskusiu a na vaše poznámky, prípadne aj na individuálne diskusie. Ďakujem. Ďakujeme vám. Pán Engstrom. Bolo to jasné vysvetlenie, bol to sumár výsledkov, budeme s nimi pracovať. Ďakujeme pekne za váš čas. Teraz si vypočujeme zástupcov medzinárodných a európskych organizácií, pán Carlos de la Torre, ktorý je odborníkom na Venezuelu, bude prvým. No. Takisto sa zaoberá celou Amerikou. Pán Torre, nech sa páči, z Komisie OSN pre ľudské práva. Ďakujem za slovo, dobré ráno prajem všetkým. Predovšetkým by som rád poďakoval za príležitosť byť tu s vami Sledujeme to, čo robí Európsky parlament voči Venezuele a najmä počas venezuelskej krízy. A ja by som rád prispel k dnešnej diskusii. Táto štúdia, ktorá sa spomína, je v angličtine. Pripravil som si poznámky tiež v angličtine, takže budem komunikovať v angličtine, ale keď budú otázky, tam budem odpovedať v španielčine. Čo sa týka Venezuely, je tu istá naliehavosť, ktorú počiarkuje aj štúdia. Porušovania ľudských práv vo Venezuele sú systematické a multidimenzionálne. Vysoký komisár opisuje, ako milióny venezuelčanov dnes žijú. Mnohí majú menej než mesačné minimum a protest protestovanie proti takýmto situáciám znamená, že sa dostanú do väzenia. To je mimoriadne zlyhanie justície, mimoriadna nespravodlivosť. V júni tohto roka podmienky života vo Venezuele sa opäť zhoršili. Nie je dostatok potravín a väčšina ľudí vo Venezuele si nemôže dovoliť kúpiť potraviny za trhové ceny. Zdravotníci a lekári sa zmobilizovali a žiadajú lepšie pracovné podmienky a poukazujú na nedostatok dodávok eh, lekárskych a zdravotníckých potrieb. Čo sa týka hospodárskych opatrení, ktoré nastavila vláda, väčšina analytikov sú skeptickí, že by tieto opatrenia sa mohli vysporiadať s rastúcou infláciou ktorá dosiahla milión percent na konci roku 2018. Tieto reformy práve že zhoršujú hospodárskú krízu, mnohé sociálne protesty e, sa ešte zintenzívnili. V roku 2018 boli protesty malé, spontánne a sústredovali sa na nedostatok potravín a zdravotníckých pomôcok, aj kolaps celkový verejných služieb v doprave, v energetike a ďalších oblastiach. Vláda selektívne útočí na politických lídrov, sociálnych lídrov, aktivistov v oblasti ľudských právach, práv a žurnalistov, ktorí poukazujú na tieto zneužívania situácie. Takisto sa prenasledujú e, poslanci Národného zhromaždenia, ktorí sú proti prezidentovi Madurovi. Takisto sa e, zatvárajú do vojenských väzení novinári a sú obviňovaní z podnecovania k, a nenávistných prejavov. Milióny venezuelčanov od roku 2015 utiekli z krajiny. Podľa UNHCR 5000 venezuelčanov denne odchádza z krajiny. Mnohí z nich zostávajú v ostatných krajinách Južnej Ameriky, ale v regióne tým vzniká bezprecedentná humanitárna kríza. Chcel by som zdôrazniť na tomto pozadí, že Európska únia by mala byť podporovateľom ľudských práv a to aj vo Venezuele, ako zdôrazňuje štúdia EÚ, treba, aby využila nástroje, ktoré má k dispozícii aj komunikačné kanály s vládou, Takisto sa má zapájať pomocou tretich krajín do politického dialogu. Zdôrazňujem, aké dôležité je poukazovať na závažné porušenia ľudských práv, ktoré páchajú orgány Venezuely. USA poskytuje takisto pomoc. Organizácie pre obranu ľudských práv fungujú v nebezpečnom prostredí, ale bez ich životne dôležitej práce a bez ich podpory, ktoré dostávajú aj od EÚ, tento mechanizmus pre ľudské práva by ani nebol schopný pokračovať a brániť ľudské práva vo Venezuele. Politická kríza vo Venezuele je v slepej uličke Dve hlavné výzvy sú na jednej strane nejednotnosť a na druhej strane politická opozícia. Na druhej strane tu ide o absenciu politických motivácií pre vládu začať rokovania s opozíciou. Politická opozícia je zodpovedná za súčasnú krízu, spolu zodpovedná a všetky inštitúcie však na, m, mm, sa nesnažia situáciu zlepšiť, ale sa snažia cieliť a útočiť na e, národné zhromaždenie a na politických lídrov opozície. Apeluje sa tu na neutralitu. Európska únia sa snaží zlepšiť situáciu na úprimný politický dialog, kedy by obe politické e, strany si zasadli za stôl za rovnakých podmienok. Analýza sankcií. Konkrétne potreba posudzovať dopad štúdií Eh, ekonomických štúdií a je tu potreba strategického prístupu. Čo sa týka jednotlivých sankcií, tam by bolo dobre, aby sa to prepojilo s, jedno, s odpovednosťou jednotlivca za porušovanie ľudských práv. Už sa urobili pozitívne kroky v tejto veci. Nedávno sa apeluje na to, aby sa súd pre ľudské práva zapojil a takisto súd pre medzinárodné zločiny, aby sa zapojil do toho, čo sa deje vo Venezuele, pretože určite sa budú musieť zaoberať tým, týmito závažnými porušeniami ľudských práv. Treba ukázať ochotu, aby bolo možné ukázať prstom na tých, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv, tí, ktorí sú zdokumentované aj v našej štúdii. Ide o mučenie, zatváranie, zastrašovanie. Obetiam sa upiera nádej na spravodlivosť na národnej úrovni a preto treba zapojiť medzinárodné štruktúry. Európska únia musí apelovať na venezuelské orgány, aby si uvedomili, že budú podrobení medzinárodnému dohľadu, a to aj e, zo strany e, medzinárodných súdov budú vystavení pozornosti súdov pre ľudské práva. Takisto OSN tu má dôležitú úlohu musí zohrať e, dôležitý tú úlohu pri posúdení jednotlivých prípadov. Univerzálna jurisdikcia je tým, v rámci ktorej možno poukázať na porušovanie ľudských práv. Napokon by som rád poukázal na prijatie uznesenia zo septembrového e, zasadnutia. To sa bude konať e, budúci týždeň a toto nám umožní mandát, aby bolo možné Eh, aktualizovať situáciu v oblasti ľudských práv vo Venezuele. Predložíme návrh uznesenia a budeme hľadať podporu na schválenie. Členovia Európskej únie zohrajú kľúčovú úlohu nielen podporou tejto rezolúcie, ale aj tým, že sa zapoja do spolupráce s inými krajinami Afriky a Ázie, ktoré by mali hlasovať za tú, toto uznesenie. Teraz ku Kube. Politický dialog poskytuje medzinárodný rámec pre vzťahy EU-Kuba. A v roku 2016 už bolo jasné, aké obmedzené sú možnosti zasiahnuť do tohto porušovania ľudských práv. Európsky parlament má úlohu monitorovať progres v dosahovaní pokroku v oblasti ľudských práv a takisto poukazovať na oblasti, ktorých by bolo možné dosiahnuť zlepšenie. Orgány by sa mali zapojiť do rozhovoru s naprotivkami v, vo Venezuele, ktoré by mali priznať svoju spoluzodpovednosť. Treba apelovať na umožnenie slobody zhromažďovania, slobody vyjadrovania. Európska únia by mala oznámiť razantne že Kuba je demokratický priestor a organizácie občianskej spoločnosti veľmi správne apelujú na zmeny. Organizácie Európskej únie by mali zabrániť aké, akejkoľvek forme pomsty zo strany kubanských orgánov voči eh, organizáciám, ktoré obhajujú ľudské práva na základe medzinárodného mechanizmu. Kuba by mala pozvať odborníkov na ľudské práva do krajiny, ale kubanské orgány zatiaľ nezareagovali pozitívne na takýto mandát a nezabezpečujú slobodu vyjadrenia, slobodu zhromažďovania a ochranu tých, ktorí obhajujú ľudské práva. Preto by mala v tomto pomôcť Európska únia. Ďakujem za to, že ste si ma vypočuli. Veľmi rád sa s vami v diskusii pozhováram o podrobnostiach. Vítam vaše otázky. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz tu máme ešte e, dvoch zastupcov ESVČ. Pán Getzenrute, ktorý je šéfom oddelenia pre Južnú Ameriku E v ESVČ. Teší nás, že ste tu tento týždeň už po druhý krát. Ďakujeme vám za podporu v mene mnohých eh, tisícok eh, venezuelčanov tu v Európe. Katia Afeld, takisto šéfka oddelenia pre Centrálnu Ameriku. Nech sa páči. Ďakujem za pozvanie. Vážime si e, pripravenú správu, ktorú pripravil doktor Engström. Súhlasíme e, s tou analýzou v nej obsiahnutou pokiaľ ide o európske kroky, pokiaľ ide o čísla, ktoré sú spomenuté pri pomoci, k tomu sa vráti kolegyňa Zdevko, aby sa tieto čísla napravili. Najprv zo pár poznámok. Hovorili ste o dlhodobej vízii a politike pre Venezuelu. My tak i činíme Ide len o nedávnu krízu a tok utečencov, ktorí zaplavujú celý kontinent, ale už od počiatku potlačania e, demonstrácií v roku 2014 sa sme situáciu monitorovali, hlavne pokiaľ ide o ľudské práva a možnosť e, slobody združovania sa voľnej politickej diskusie. Množstvo komentárov z, našich stran- z našej strany, vysoká predstaviteľka, tiež kolektívne vyhlásenie všetkých členských krajín na ministerských stretnutiach k situácii vo Venezuele. Vždy to bolo na prvom mieste trvať na ľudských právach. Chceme hľadať e, participatívne demokratické riešenie. Neveríme vo vojenské zásahy. E, veríme v to, že dialog je jedinou cestou k nachádzaniu riešenia. Preto treba diskutovať nielen s opozíciou a občianskou spoločnosťou, ale tiež s vládou. I vo vláde, vo vládnej strane sa dá nájsť, mala by byť možnosť hľadania riešení. V model dialogu veríme, v negociácie napriek e, určitému úsiliu, ktoré sme zaznamenali minulé roky. Neustále trváme na ľudských právach, oslobodenie väzňov politických, to je veľmi dôležité. Snažíme sa sledovať, do akej miery je tu pravidelnosť týchto úsilí. Takisto znovu nastolenie demokracie, e, národného zhromaždenia, volebnej komisie, súdu, pozorovateľských misií. Nie sú to len požiadavky, ale myslíme si, že to je dobrá cesta. Hm, taktiež e, vo v krajine e, realizujeme i pri ťažkom prístupe veľa humanitárnej pomoci, aspoň v najvážnejších situáciách. Rovnakú politiku máme i pre tých, ktorí utekajú z krajiny. Všade, kde je to vážny problém. Pokiaľ ide o sankcie, nie sú ekonomické, nechcú ovplyvniť e, ekonomický rozvoj krajiny. Zamerané sú na jednotlivcov, ktorí podľa členských krajinov sú zodpovední za porušenie ľudských práv, podlačanie demonstrácií či demokratických práv, že odoberajú o, práva o, členom národného zhromaždenia. Takže nešlo o e, dopad na celkovú ekonomiku. Išlo len naozaj o to, aby sa európske e, zdroje nemohli použiť na potlačanie opozície či demonstrácií na uliciach. Ten e, katastrofálny ekonomický stav súvisí skôr s tými zlými rozhodnutiami krajiny. Teším sa teda návrhu uznesenia, ktoré pripravujete. Poďakovať chcem i zástupcovi OSN, pretože treba naozaj eh, aktualizovať to, čo eh, vieme o tejto situácii a reagovať na krízu vo Venezuele. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz kolegyne, nech sa páči. Budem mm, stručná, pretože už nemám veľa času. Zo pár slov veríme, si, veríme že štúdia, pokiaľ ide o naše vzťahy s Kubou, prichádza v správny moment. Ide vlastne o implementáciu PDCA odhlasovaného veľkou väčšinou. Prvé zasadnutie spoločnej rady prebehlo v máji a prvý politický dialog bude ľudskoprávny dialog o ktorom sme už toto ráno počuli. Udeje sa to asi v októbri. Teší nás, že sme sa zhodli s Kubou, že členské krajiny sa môžu zúčastniť a že vieme, popri tom súbežne sa môže stretnúť i občianská spoločnosť. To bol ten základný ústupok od Kubáncov. To nám umožní tomto kontexte vymieňať si názory. Myslíme si, že zistenia v štúdii sú presnou a spravodlivou, spravodlivým popísaním situácie. Veríme tiež, že to potvrdzuje náš prístup, že konštruktívne zapájanie sa je lepšie než spoločný postoj, ktorý sme mali predtým. Máme jeden komentár k štúdie, k jej orientácii pokiaľ ide o rovnováhu, do veľkej miery sa zameriava na občianské a politické práva, ekonomické, sociálne, kultúrne práva takisto sú právami ľudskými a sú dôležité pre Kubáncov. Taktiež v tej oblasti politických a občianských práv pokrok Kuby zjavne je najmenší je to stále zložitá situácia, kontroverzná. Ekonomické, sociálne a kultúrne práva. No už tu si počína Kuba oveľa lepšie. Populácia v týchto oblastiach má totiž očakávania. Možno práve preto chceme jasne ukázať, že sa pozrieme na tú prvú skupinu alebo rozšírime záber a zapojíme viac pozorovaní k tej e, druhej skupine. Pokiaľ ide o odporúčania, vzdielame ich. Pokiaľ ide o strategickú trpezlivosť, musíme byť koherentní, konzistentní, ale i flexibilní v spôsobe, ako reagujeme. Proces je to dlhodobý, pred nami je ešte dlhá cesta. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz budeme mať príležitosť vypočuť si, si zástupcu komisie pána la Cavalleria, zástupcu časti DEFCO, ani, aj pani Gospardini, e, pokiaľ sa nemýlim, je tu. Ona je z referátu pre Venezuelu v rámci e, riaditeľstva DEFCO. Takisto máte obaja po 5 minút. Nech sa páči, ale sme flexibilní. Ďakujem za tú avizovanú flexibilitu. Témy sú to dôležité a budeme sa snažiť obmedziť sa na to podstatné, o čo dnes ide. To, čo povedala napríklad rečníčka ku Kube, Pozrieť sa treba na perspektívu našej spolupráce. Táto e, e, štúdia je podľa nás realistická. Dôležité body e, analýzy. Súhlasíme s nimi, so závermi, s odporúčaniami. Dobre sa to vzťahuje na nás. Myslím si, že treba povedať, že Rozvoj spolupráce EU-Kuba, tu máme dobre prezentovanú. Situácia v oblasti ľudských práv je veľmi prekérna a len čiastkovo sme začali spolupracovať a teraz tu máme naozaj konštruktívnu spoluprácu v mnohých oblastiach a dohoda o politickom dialogu a spolupráci, tá z dohoda PDCA, je dobrým prístupom pre našu spoluprácu. Ešte špecifické body ku Kube. Všetci viete, že ide o veľmi osobitný hospodársky a sociálny kontext. Sú tu i paradoxné aspekty. Je to ale všetko veľmi zaujímavé. Je tu veľmi dlhodobá cesta, proces prijímania. A to vo veľmi prioritných oblastiach. Keď sa teraz pozrieme na komplexné oblasti, ako je participatívne práva, tak sa všetko veľmi sťažuje a je to veľmi negatívny aspekt. Sú tu však i aspekty pozitívne. Jeden z týchto aspektov je napríklad skutočnosť, že tu máme veľmi dobre zaškolené osoby v administratíve v určitých oblastiach. Európa vie vykonávať veľký vplyv na to, čo sa deje vo verejnej sfére na Kube. A to je pre nás veľmi dôležité, e, pokiaľ ide o spoluprácu. A treba tiež dobre vnímať, že prostriedky, ktoré tu Európa vydáva, sa použijú veľmi cieľene Každé euro, ktoré sa tu príjme, e, nemusíme sa o ne obávať. Toľko k spolupráci s Kubo a potom zo pár aspektov e, k typu spolupráce, k stratégii spolupráci, ako postupujeme pri spolupráci. Využívame všetky možné kanály komunikácie, stále komunikujeme a snažíme sa tiež všetky možné prostriedky e, a projekty spolupráce využiť, aby sme práve zachovali tú kontinuitu e, práce na verejnosti. To je pre nás veľmi dôležité. Nie je niekedy celkom jednoduché e, nestratiť e, proste to, to smerovanie. Napríklad tu máme program na výmenu odborníkov odborníci z rôznych oblastí, úradníci verejnej inštitúcii si vymeniajú informácie v svojich technických oblastiach. Ide o napríklad o e, mestské úrady, lokálnu samozprávu. E, tu sme dosiahli v spolupráci mnoho úspechov a Myslím si, že tu môžeme e, dúfať a smerovať k spoločnému e, zameraniu. Nestreba preháňať očakávania, ale s Kubou sme mnohé dosiahli. No a čo ešte robíme? Snažíme sa napríklad e, v konkrétnych bodoch E, spolupracovať s tou verejnou správou, napríklad trvalo udržateľné polnohospodárstvo, energetika a tu sú to oblasti veľmi citlivé. Napríklad pokiaľ ide o obnoviteľné energie, ide o investície, pokiaľ ide o predpovedateľnosť klímu, aj to, kam plynú európske investície poľnohospodárstvo, trvalá udržateľnosť, to všetko je pre hospodárstvo ostrova dôležité. Tiež otázky, ako možno ďalej rozvíjať súkromnú sféru. Je mi ľúto, musíte ukončiť vaše úvahy. Použili ste už rečnícky čas o, pre oboch rečníkov. Dobre, hovorí rečník, tak to veľmi skrátim. Naše odporúčania, dva príklady Vaše závery sú jasné, podporujeme, ale sú tu veľmi zásadné, všeobecné pod, alebo podpora z našej strany a podpora samozpráv, teda administratívy a jednotlivých osôb občianskej spoločnosti. V konečnom dôsledku nám ide o to, aby sme hlavne organizácie občianskej spoločnosti výrazne podporili. Niekedy v núdzi sú najlepšie nápady. Práve na Kube sa v tejto oblasti vyvíjajú veľké príležitosti. Slovo dávam teraz pa- Paule. Nesmie, nemôžeme mať toľko času ako kolegovi. Majte prosím na pamäti, že ešte je tu množstvo ďalších zástupcov. Buďte prosím teda stručná. Dobrý deň. Najprv by som vás chcela informovať o tom, že DEFCO s tou analýzou súhlasí, pokiaľ ide o Venezuelu a chcem vám tiež povedať, že pracujeme na tých odporúčaniach k rozvojovej spolupráci. Rozpočet v tejto oblasti sa navýšil pokiaľ ide o nástroj pre ľudské práva. A rozpočtová linka ďalej pre občianskú spoločnosť na rok 2018 až 2020 navýšenie o takmer 50 v porovnaní s predošlou fázou občianskú spoločnosť, tak povediac, kartografujeme, aby sme eh, mohli posilniť príslušné štruktúry aby sme posilnili kapacitu intervencií v oblasti pomoci, aby sme to vedeli všetko v terajšej situácii vedeli zmapovať. Téma zasahuje od, od e, stravovania, e, vodohospodárstva, ľudské práva, e, trvalo udržateľné hospodárstvo, zlepšenie e, zberu informácií, aby e, snažíme sa pokryť tu mnohé e, témy a už po určité mesiace spolupracujeme na definovaní koordinovaného postupu intervencií v krajine. Vytvorili sme, tak povediac, kompakt 35 miliónov eur, ktoré sa avizovali v júni zo strany vysokej predstaviteľky. A to zodpovedá vlastne 5 miliónom eur na humanitárnu pomoc, V časti je to v rámci krajiny a aj pomimo. 25 miliónov eur zo strany DEVKA obsahujú projekty v, vo Venezuele a v celom regióne. To sú prostriedky, ktoré boli e, presunuté e, z častí pre Latinskú Ameriku sú tu i nové prostriedky, 16 miliónov nových e, prostriedkov, ktoré sú zamýšľané pre Venezuelu a tu je aj program 3 miliónov v rámci programu ProAct, pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok potravín a tiež 6 e, e, miliónový rozpočet na regionálnej úrovni na podporu migračných e, prúdov venezuelčanov i e, pokiaľ ide o e, príjemcovské, hostovské krajiny. A tiež 10 miliónov subregionálne to je e, využívané pre urgentné, poskytované od ECO pre humanitárne e, naliehavé urgentné záležitosti. FBI Eh, mobilizoval program pre 5 miliónov eur v prvom rade, eh, pokiaľ ide o ochranu hraníc eh, medzi Kolumbiou a Brazíliou, aby sa zabránilo konfliktom. A jednoduché začlenenie venezuelského obyvateľstva, aby sa umožnilo jednoduché začlenenie. Predsednička prosí, aby rečník do, ukončil svoj prejav. Áno, už končím, hovorí rečník. Tento aspekt <clears throat> je dôležitý, ten by mal byť vyzdvihnutý v správe. Ďakujem vám. Ďakujem pekne, pani Rozpatýny, keď dovolíte, tak by som zvyšný čas využila aby som eh, udelila slovo poslancom. Pani Weber, pán Koser, pán Solej. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Pani Kutlíve a pani Weber, máte slovo. Takže máme 15 minút približne. Požiadam vás, aby ste eh, nehovorili, nerečnili dlhšie ako 2 minúty. No a možno by ste mohli naformulovať aj konkrétnu otázku Dobrý deň, ďakujem za vaše dnešné prezentácie a keďže toto je fórum politikov, členov Európskeho parlamentu, tak chcem povedať, že vítam tie jasné slova, pokiaľ ide o analýzu týchto dvoch krajín a neubránim sa dojmu, ako iní politici v iných fórach, napríklad v rámci Eurolatu, ako sa zachovali, keď išlo o Venezuelu. Vždy ako keby čakáme, kým e, kríza natoľko narastie, že už nevieme, ako ju zvládať. Ale možno do budúcnosti by sme sa mali poučiť, že keď hovoríme o dodržiavaní ľudských práv, o funkčných demokraciách, tak to neznamená, že zasahujeme do režimu iných krajín, ale v rámci vzťahov, ktoré má Európska únia s týmito krajinami, je to absolútne normálne. A z toho dôvodu naozaj podporujem váš návrh, aby bolo v septembri uznesenie o Venezuele v mene e, Rady e, OSM pre ľudské práva. Ak je to možné, pretože vždy som tvrdila, že silnejšie, tvrdšie, posta- silnejší postoj voči všetkým krajinám v Latinskej Amerike, keby sme to boli mali, tak by sme sa teda, neboli by, by sme v situácii, v akej sme e, vo vzťahu k Venezuele. Ale moja otázka je možno skôr taká retorická otázka. Jednoznačne podporujem dialog dialog o ľudských právach je nápomocný, ale jednoducho bez funkčnej, fungujúcej demokracie, bez opozície, bez možnosti vo vláde e, sa striedať, tak sa mi zdá, že neustále ľudské práva, že je to um, ako keby uh, uh, uh, v rukách vlády, ale nie je to e, ako keby zakomponované v správaní tých krajinách a to sa týka obidvoch krajín aj e, Kuby, aj Venezueli. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Renate. Teraz ďalší rečník, pán Kousa. Nech sa páči, ďakujem, pani predsednička. Poprvé, ďakujem tým, ktorí predložili správy, ktorí tu prezentovali. Vy ste predsednička výboru. Ja by som eh, chcel trošku lepšie zastúpenie v diskusii nielen zo strany vlády, ale aj zo strany mimovládnych organizácií. Jednoducho, aby tam bola zastúpená aj tá druhá strana. ktorá by doplnila svoju verziu o Kube, o Venezuele. To je to vlastne, čo tvorí, dotvára parlament. No a potom sú tu aspekty, ktoré sú obsiahnuté v súhrne štúdie, aspekty, ktoré by som možno trochu spochybnil, ktoré ma trošku e, zarážajú, udivujú. Je tu reč o konzultácii s mimovládnymi organizáciami. Niektorí chcú e, E, zosadiť e, venezuelskú vládu. Potom tu boli telefonické prieskumy e, so zástupcami pre ľudské práva. Takže veľa vecí je, tak povediac, vo vzduchu. No a kríza, humanitárna kríza, to je vlastne na úkor vlády, ale všetko, čo sa týka ekonomiky, všetky tie špekulácie, to tiež hrá rolu pretože tie základné produkty, blízkosť e, s Kolumbiou, myslím si, že to nie je správne v rámci tejto politickej situácie, aby my zo strany Európskeho parlamentu podpísali dohodu o spolupráci s, Kube. To sa vyvíja, s Kubou. To sa vyvíja. Hovorí sa o rovnosti, o podmienkach pre všetkých, hovoríme o ľudských právach, je reč o e, utečeneckej kríze, Takže e, tu sa e, občianská e, spoločnosť je kritizovaná za odpoveď, ktorú dáva v oblasti Stredomoria, aj pokiaľ ide o Venezuelu. Tu je snaha zmeniť vládu, hospodárska situácia je ťažká, nikto to nespochybňuje, ani vláda. Argentína bojuje, Kolumbia, tam by sa dalo povedať, že mm, národné štatistiky od 2012 až po 2016 umrelo vyše tisíc detí. Je tam nedostatok potravy. Veľa detí umrelo, takže 23 sociálnych zástupcov, zástupcov občianskej spoločnosti bolo zavraždených, čiže e, tam je otázka toho postoja, pripojiť sa k tomu, e, e, aby sme zmenili vláda, aby sa zmenila vláda, musíme rešpektovať suverenitu, musíme e, e, sa vyhnúť tej konotácii e, zlyhajúceho štátu, failed state. Sankcie nemajú význam, potrebujeme dialog a to nezadala vláda, to zadal pán Koze, pán Krošer, pán Solej, nech sa páči a prosím, Ehm, dodržiavajte rečnícky čas, buďte struční. Ďakujem pani predsednička, ja budem naozaj veľmi stručný. Poprvé si myslím, že máme dočinenia so štúdiou, ktorá je dosť vyvážená, dosť bola vypracovaná veľmi disciplinovane pánom profesorom Engstromom. Je to dobrý nástroj pre členov výboru pre ľudské práva, každopádne ako aj pre členov delegácie Eurolat a určite to podporí našu prácu, je to politická práca. No a čím viac takýchto disciplinovaných nástrojov budeme mať, o to lepšie sa nám bude pracovať. Povedie to k lepšej, kvalitnejšej diskusii a myslím si, že je zmysluplné e, zadávať takéto štúdie. Keby sa to dalo navrhnúť, mali by sme ďalej v tomto pokračovať. Ja by som to, si to predstavil v rámci, e, teda aj v iných situáciách, Guatemala, Mexiko, Kolumbia, Honduras, tu by sme mohli vypracovať takúto, situáciu, takúto správu o situácii e, v oblasti ľudských práv. No ak by som mal kritickú pripomienku, je tu jedna je slabina, alebo dve. <clears throat> Poprvé, v štúdii sa hovorí o dvoch krajinách, takže tu sa zhodujeme, že obidve krajiny zažívajú konkrétne situácie, ktoré sa odlišujú v niektorých aspektoch vo Venezuele e, e, je tá krehkosť a tá, taká tá naliehavosť, ktorá e, neplatí v prípade Kuby. Čiže možno, že by bolo lepšie, keby sme tie diskusie oddelili. Možno aj štúdiu, keby sme oddelili. Zástupcovia komisie už to povedali a povedali ste to aj vy v úvodných slovách. Je tu koncentrácia na občiansky a politický aspekt ľudské práva a zaznelo tu niečo aj o situácii v tejto krajine, v, tých, v týchto krajinách, pokiaľ ide o sociálne a hospodárske práva, práva e, e, pôvodného obyvateľstva, reproduktívne práva. Možno tu by sme mali tú situáciu e, sledovať trošku širšie. No a už len veľmi krátko, pani predsednička, vyvodím závery. Myslím si, že je zaujímavé, čo tu zaznelo, že Musíme e, zaujať pozíciu, musíme sa postaviť za nejakú politickú opciu. Takže to má negatívny dopad na situáciu e, e, v ľudských právach a trošku sme zhrešili príliš, sme trvali na jednej konkrétnej politickej opcii. Možno, že je to trošku v neprospech politickej situácie v neprospech boja za ľudské práva, za porušovanie ľudských práv v týchto krajinách. Ďakujem. A e, teraz pani Kudeleve, máte slovo na dve minúty. Ďakujem pani predsednička a ďakujem všetkým, ktorí vypracovali túto rozsiahlu správu všetkým, ktorí e, zo strany komisie e, to okomentovali. No, vzhľadom na krátky čas, ktorý mám k dispozícii, vyjadrím len dve pripomienky. Prvá sa týka, ktorá je na strane 19, ide tam o myšlienku, e, pokiaľ ide o slabosť vlády vo Venezuele teda opozície vo Venezuele. E, pokiaľ ja viem, tak tá opozícia existuje a verejne e, by ju spoločnosť lepšie podporila, keby nebola takto potlačaná. Čiže opozície, ktoré sa nesmú vyjadriť, sú, sa samozrejme veľmi ťažko dajú odhadnúť a myslím si, že to je, je jedno zo základných politických práv, že je tu právo vyjadriť sa, či ste za alebo proti vo vzťahu k vláde. To je jedna pripomienka. Druhá pripomienka je názor, e, pokiaľ ide o Sacharovovú cenu. Tá cena sa udeľuje za to, že e, nejaká osoba bojuje za ľudské práva ale nie za to, že e, by bola politicky aktívna, respektíve politicky neaktívna. Myslím si, že je e, veľmi ťažké e, odlišovať, čo je čisto stranicky politicky neutrálne, teda politicky takýto neutrálny boj za ľudské práva a kedy už to je vlastne boj proti vládnúcim a už to nadobúda politickú veľký rozmer. No a na záver mám otázku, ktorá možno, je možno trochu hlúpa, lebo nie som dobre informovaná. Včera v, v televízii som videla, že Maduro e, robí novú politiku, avizoval novú politiku, pokiaľ ide o rozdeľovanie benzínu. Čo vlastne e, ide o e, rozdelenie, rozdeľovanie benzínu? Čo má vlastne v úmysle? Ďakujem všetkým kolegom a kolegyňam, ktoré, ktorí sa vyjadrili. Mám ešte prihlášku pána profesora Alberta Sotia. Môžem vám poskytnúť 1,5 minúty, ale naozaj len 90 sekúnd, lebo by som potom tie posledné minúty chcela využiť na to, aby eh, pán Engstrom na záver povedal e, nejaké slova na záver. Prosím, mohli by ste sa krátko predstaviť? Áno, budem sa snažiť e, byť čo najstručnejší. E, ctený prítomný tohto výboru, členovia výboru, ja by som nebol tu prítomný, keby v mojej krajine, v Venezuele, existoval právny štát. Ja zastupujem organizáciu, ktorá sa zasadzuje za ľudské práva vo Venezuele. Keby nedochádzalo k takýmto závažným porušovaniam ľudských práv, tak by dnes e, nebolo 4 milióny utečencov, nebolo by toľko ľudí, ktorí e, unikajú pred e, tým aparátom, ktorý už dosť dávno prestal byť vládou a zmenil sa na zločineckú organizáciu. Myslím, že toto už naozaj nemožno ani považovať za vládu. Naozaj e, naďalej stále a stále e, e, bola porušovaná ústava, došlo k štátnemu terorizmu, mechanizmus, ktorý robí štátnu kontrolu, spoločenskú kontrolu, ktorá toto už nám je známe 50 rokov, nie je to nič, je to nič nové. Máme skúsenosti celosvetovo aj v našej vláde a samozrejme poznáme aj skúsenosti eh, Kubáncov, nášho susedského národa. Musíme byť koherentní, aby sme ukončili utrpenie našich národov. Ďakujem, pán Sotio. Je mi strašne ľúto, ale váš čas bohužiaľ vypršal. Nemôžem vám poskytnúť viac času. Ak máte otázky, tak ich môžete nasmerovať nášmu sekretariátu, aj ste to avizovali vo vašej intervencii. A teraz by som dal, dala slovo pánovi Engstromovi. Máme 4 minúty, ak sa vám podarí za 3 minúty s vašou e, vynikajúcou syntetickou schopnosťou e, poskytnúť záver, tak by som vám bola veľmi vďačná. Áno, nemôžem zareagovať na všetky otázky, evidentne, a komentáre, ktoré tu zazneli, ale zareagujem na to, ako aj komentáre, e, ktoré e, sa tu zazneli k správe. Tri body. Poprvé, pokiaľ ide o chápanie toho, čo sú ľudské práva. Ako som už stručne uviedol na úvod e, správy, tak ja osobne som toho názoru, že ľudské práva sú neoddeliteľné a prepojené a to je samozrejme zdôraznené v obidvoch situáciách, v obidvoch krajinách pokiaľ ide o ľudské práva, ale interpretácia mandátu, kde sa kladie najsilnejší dôraz, tak tam ide o občianské a politické práva e, e, s tým, že sa zvažuje e, ju ekonomické a kultúrne práva, ale, ale viacerí z vás to, čo ste povedali, tak to beriem na vedomie. Čo sa týka zdrojov, jeden z kolegov to tu povedal, zdroje tam je e, ekonomická prax taká, že zdroje boli posúdené, boli posudzované e, a to e, odráža moje vlastné skúsenosti a teda materiály, ktoré boli vypracované buď teda k jednej alebo druhej krajine. Čo sa týka interpretácie e, týchto materiálov, to vždy budú rozdielne postoje. No a na záver k otázke politiky. Áno, Európsky parlament je politickým orgánom, ktorý pozostáva z politikov. Ľudské práva sú e, politickým bojom ako povedal jeden z členov výboru. Pokiaľ ide o Sacharovú cenu, to, čo tu zaznelo v správe, je to trošku eh, podrobnejšie rozpísané, ale ide o to, že zatiaľ, čo eh, tam ide o podporu ľudských práv a právneho štátu, tak tu, tu, tu ide skôr o e, E, ten prístup, ktorý zaujal parlament a výbor a myslím si, že e, politici by mali byť informovaní štúdiami ako touto a inými štúdiami. No a to, čo povedal jeden z členov výboru, tiež je pravda, že je tu priestor pre budúce štúdie tohto druhu vrátane o ďalších krajinách v Latinskej Amerike, ako aj v Európe, ale Ďakujem a teším sa na ďalšie komentáre z vašej strany. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pán Ekstrom. Eh, Urobíme maximum, aby sme zapracovali všetky poznámky, kým spravodajca vypracuje záverečný text, aby bolo jasné, aké, aké má parlament stanovisko k Venezuele a Kube. Čo sa týka stanoviska pani Mogherini, myslím si, že máme jasný externý mangát, mandát dejado de manera clara en lo que a Venezuela se refiere eh, nuestra... A čo sa týka tohto uznesenia, veľmi jasne sa vyjadrujeme ehm, k Venezuele že politickí väzni musia byť oslobodení, že musí byť utvorený humanitárny koridor a pri cezhraničnej spolupráci apelujeme na inštitúcie, ktoré boli poškodené, zničené, aby boli opätovne utvorené, aby dobre fungovalo národné zhromaždenie a aby sa jednoducho rešpektovalo právo. Podporujeme prácu medzinárodných komunít, medzinárodných organizácií obhajujúcich ľudské práva. Toto je stanovisko parlamentu. Čo sa týka ľudských práv, Máme tu správy od odborníkov z medzinárodných organizácií a o zločinoch, ktoré boli spáchané, ktoré sa už vyšetrili. A teraz ku Kube. Veci sa tam veľmi menia. Naozaj je tam nádej, sú tu očakávania a aj v oblasti ľudských práv. Napriek tomu je tu ešte veľa nedostatkov v oblasti ľudských práv, lebo tento politický systém a politická kultúra naozaj sa nie celkom vie vysporiadať so slobodou vyjadrovania musia e, oslobodiť disidentov, ktorí podporujú občianskú spoločnosť. Toto je stále problém na Kube. A dohoda o spolupráci by nemala byť jednou jedinou výnimkou, malo by to byť systematické úsilie. Ďakujem pekne za vaše príspevky, za vašu prítomnosť na tejto schôdzi. Ospravedlňujem sa, ale potrebujeme prejsť na ďalší, ďalšiu časť programu. Ľudia už čakajú. Ja by som iba na dve minúty sa chcel ujať slova, pretože som priamo z Venezuely a myslím, že by ste mi mohli dať slovo. Som Paulo Supo Allende, som z Venezuely, som Čilean, ale som zodpovedný za asociáciu Solidarita, ktorá ma sem pozvala, predsednička. Ja sa ospravedlňujem, som veľmi vďačný, že ste prišli, ale pri inej príležitosti by ste mohli sa vyjadriť, keby ste sa mohli obratiť na sekretariat, pretože tu neboli vyjadrené žiadne obhajoby venezuelskej vlády, takže je to celé pokrivené toto vypočutie. Bohužiaľ, hovorí predsedajúca, už sme e, vyčerpali náš čas odpoveď. E, venezuelčan, toto nie je demokratické. Predsednička oznamen, oznamuje ďakujem. Ďakujem, že rešpektujete pravidla tejto snemovne. Áno, ja rešpektujem pravidlá, hovorí e, Venezuelčan, ale vy musíte rešpektovať naše práva. Uh, Kolegovia, tí z vás, ktorí chcú pokračovať v našich rozprávach, zostaňte. Tí, ktorí chcú robiť rozpravy na chodbe alebo mimo eh, sály, prosím, odíďte zo sály a pokračujte vonku.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 všetkých ostatných, čo tu ešte zostali, aby si posadali a počúvali. Ďakujem vám. Vraciame sa k nášmu programu, budeme sa zaoberať bodom. Ja nehovorím po španielsky, hovorí pani predsedajúca. Ľudské práva a obavy o ľudské práva v súkromných vojenských a bezpečnostných e, spoločnostiach, operácie, ktoré zasahujú aj tretie krajiny. Spravodajcom je pán Karsky, vitajte u nás. A máme tu návrh, prvý návrh tejto správy z vlastnej iniciatívy. Formálne e, návrh tejto správy tu sa nedá, bohužiaľ, hovorí pani predsedajúca. Okay. The draft of this report was uh, circulated in English 25th of July. 5. júla bol tento návrh správy rozoslaný. Môžeme si prediskutovať túto tému, túto správu. Pripomína nám to, že za ostatných 20 rokov sme pozorovali dramatický vzostup v oblasti šírenia sa týchto súkromných vojenských a bezpečnostných služieb. Niektoré tieto firmy boli obvinené z porušovania ľudských práv aj z porušenia medzinárodných humanitárnych zákonov, dokonca aj z vojnových zločinov. Myslím si, že je veľmi dobré, keď na základe týchto informácií sme pripravili e, text a že o ňom hovoríme dnes v DROA. A táto správa by mohla pomôcť e, vysporiadať sa s okolnostiami v teréne, keď tí, ktorí sú zodpovední za tieto služby, za tieto firmy, a ktorí sú zodpovední za tieto zločiny proti ľudským právam, boli predvedení pred spravodlivosť. V, vo výbore SEDE minulý rok v júli bola správa, ktorá sa týkala bezpečnostných služieb súkromných. Pani Vautmans bola zodpovedná za ňu. Aj v tejto správe, v tejto dobrej správe, odzneli niektoré odkazy na e, ľudské práva a nehovorilo sa tam o žiadnych špecifických prípadoch porušovania ľudských práv bezpečnostnými vojenskými e, zložkami akéhokoľvek druhu, súkromných. Takže si myslím, že naša správa má určitú pridanú hodnotu. Teraz dostáva slovo pán Karsky. Nech sa páči. Vy ste spravodajca, začnite rozpravu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujeme za tento profesionálny úvod do témy. Nedávno sa mimoriadne zvýšil počet súkromných vojenských a bezpečnostných služieb a firiem, ktoré sa zaoberajú takýmito službami a zaoberajú e, sa vojenskými konfliktmi dokonca. Toto malo za následok sériu porušení ľudských práv vo svete. Aktivity takýchto firiem nie sú priamo právne upravované žiadnym medzinárodným zákonom. Nemáme nástroj eh, ani právnu úpravu. Preto považujeme túto správu za úvod do privodenia takéhoto záväzného nástroja v budúcnosti, ktorý zabezpečí ochranu ľudských práv v krajinách mimo Európskej únie. V minulosti od roku 2003 do roku 2009 boli mnohé zneužitia a porušenia ľudských práv týmito firmami vrátane zabití, pretože operovali v Iraku, v Afganistane a v ďalších krajinách neskôr tieto súkromné vojenské firmy a bezpečnostné firmy boli predvedené pred súdy a e, páchatelia odsudení. Dôsledkom toho bol prijatý dokument Montro a Medzinárodný etický kódex práce týchto firiem. Pri, dovolte mi pripomenúť, my, že tento dokument je vlastne súhrnom pravidiel a zásad, vychádzajúcich z medzinárodného humanitárneho práva, ktoré sa aplikuje aj na súkromné entity. Čo sa týka Medzinárodného etického kódexu, je to dokument, ktorý sa vytvoril v rámci tohto sektoru. Nie je to záväzný právny nástroj, a nie je povinné, aby sa firmy podľa neho správali len tie, ktoré sa rozhodnú pripojiť sa k tomuto nástroju. V ostatných rokoch sme pozorovali mnohé incidenty spôsobené týmito firmami v Afrike, v Ázii a dokonca aj v Južnej Amerike. Mimoriadne alarmujúce je to, že sa tu e, pozorujú aktivity ruských bezpečnostných a vojenských súkromných firiem, napríklad Wagner. Už v roku 1992 bola táto firma aktívna v Bosne, v Náhornom Karabachu. Wagner, firma Wagner sa e, takisto zúčastnila na okupácii Krymu kde sa mu pripisujú, jej pripisujú e, mimosúdne zabitia, takisto aktívne fungovala v Sýrii. Nedávno bola firma Wagner aktívna v Sudáne a v Stredoafrickej republike a dokonca aj ruská tlač podala správu o zabití troch ruských novinárov v tomto regióne. Apelujeme na členské štáty a na medzinárodný trestný tribunál, trestný súd, aby vyšetril tieto zločiny a obvinil tých, ktorí sú za ne zodpovední. Takisto spolupracujeme s OSN, aby sa vytvorila špeciálna organizácia, ktorá by sa zaoberala zločinmi spáchanými zamestnancami takýchto súkromných vojenských a bezpečnostných služieb. Tieto firmy, ktoré spadajú pod jednotlivé členské štáty EÚ, by mali formálne súhlasiť, že sa budú správať podľa Medzinárodného etického kódexu. Apelujeme aj na vytvorenie medzinárodných záväzných nástrojov, ktoré by mali obmedziť e, pole pôsobnosti takýchto firiem a malo by sa jasne rozlíšiť medzi vojenskou a bezpečnostnou funkciou týchto firiem. Takisto by sa mala vytvoriť trestnoprávna zodpovednosť za, pre tých, ktorí sú zodpovední za takto spáchané zločiny. Mali by sme jednoducho vyplniť e, túto dieru v zákonoch, túto sivú zónu, v ktorej operujú e, firmy alebo služby bezpečnostno-vojenské je jasné, že tieto firmy nefungujú same za seba, že ich niekto poslal, že sú niekde zaregistrované. Takže jurisdikcií je viacero a operujú v inde. Zapojených do jednej veci je viacero jurisdikcií, čiže je veľmi ťažké prideliť jurisdikciu niektorej krajiny, aby sa vyriešila nejaká situácia. Tieto činy ktoré sa udejú ďaleko od miesta, kde je firma registrovaná, sa ťažko vyšetrujú a jednoducho zodpovednosť za takto spáchané zločiny sa kde si rozplynie a každý si nad e, týmito činmi umie ruky. Táto diera v zákonoch, táto sivá zóna by mala e, byť odstránená. Takisto monitorovanie. Mal by existovať nejaký nástroj, ktorý by monitoroval ich činy. Apelujeme na členské štáty EÚ, aby prispeli k práci zvláštnych organizácií v rámci Bezpečnostnej rady OSN. Mali by byť vyvinuté kroky, aby sa vytvoril právny režim na právnu úpravu operovania vojensko-bezpečnostných súkromných služieb a apelovať na dobrovoľné iniciatívy v rámci tohto sektora. Súhrnom zneužitia ľudských práv, ich porušenia nie je niečo, čo by malo prevážiť pozitívny prístup, pozitívny príspevok týchto služieb, pretože v niektorých situáciách je dobré, že sa využijú služby e, súkromných vojensko-bezpečnostných zložiek, aby sa doplnila činnosť štátu. Niekedy štát nie je schopný vyplniť určité funkcie, vykonať určité funkcie a potom sa objednajú tieto súkromno-vojenské bezpečnostné služby, aby vykonali určitú prácu. Nemali by sme celý sektor eh, vnímať negatívne, ale jednotlivé zneužitia a porušenia, tieto by mali byť riešené. Treba vidieť jasne fakt, že treba potrestať tých, čo sú zodpovední za činy a takisto do budúcnosti treba zamedziť porušovaniu ľudských práv a vykonávaniu takýchto nežiaducich činov. Tu máme nástroj, na ktorom sa pracuje v OSN a to je naozaj veľmi pozitívna cesta. pozitívny krok. Podpora tohto nástroja zo strany EÚ je vítaným krokom. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám, pán Karsky, za návrh tohto textu. Poznamenala som si, že aj AFED eh, by mohol v tejto veci niečo urobiť, pretože spolupracuje s OSN. Môžeme sa spýtať, ako ďaleko oni pokročili v tejto veci, keď pôjdeme eh, do OSN v novembri. Teraz dostane slovo Tieňová spravodajkyňa. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem spravodajcovi eh, za túto vyčerpávajúcu prácu. A však musím povedať, všetko to, čo je dobré, o tom nehovoríme pretože to akceptujeme. A teda ja teraz skôr vyzdvihnem body, kde veci vnecháme, vnímame trošku inak. Správa je trošku problematická, pretože 4. júla 2017 sme už mali <clears throat> uznesenie k súkromným bezpečnostným službám. Takže je tu širšia zhoda medzi tými dvoma predlohami. V určitých častiach by sme predsa len mohli tie špecifika tejto správy vyňať. To by bol podľa mňa dôležitý bod. Mali by sme sa viac zameriavať na človeka, Eh, v zmysle teda na, ten, eh, na, to, na tie aspekty ľudskoprávne. Z pohľadu EPP, ale to i neustále sme tvrdili i v iných správach, teda z našeho pohľadu problém spočíva v tom, že spravodajca spomína e, mená konkrétnych krají. Nie, že by sme boli iného názoru ako spravodajca, pokiaľ ide o tieto krajiny, ale keď uvádzame príklady, vždy na niekoho zabudneme. Preto sme my skôr za to, aby by sme to v tejto chvíli poňali všeobecnejšie, tak aby sme zasiahli vlastne všetkých, keď jedných uvediete a iných nie, môže to dokonca viesť k nerovnováhe v správe. Principiálne e, nemôžeme povedať nič e, proti tomu, keď štáty dajú časť úloh súkromným spoločnostiam, avšak štát by mal neustále zachovávať svoju, svoj dozor nad týmito spoločnosťami. Musí rešpektovať e, platné právo. To mimochodom uvedieme i v pozmenujúcom návrhu. Podľa nás požiadavka e, smerom k osobitnému výboru v rámci ľudskoprávnej rady OSN. Táto požiadavka ide pridela, prideleko. Provokatívne môžeme povedať, že OSN nie je tá najlepšie fungujúca organizácia tohto sveta. A my sme jednoducho toho názoru, no, že nové osobitné výbory by nemali vznikať. Zasa by to bola len ďalšia vlna nových ehm, osobitných výborov, ktoré by chceli zase vytvoriť iní. A to podľa nás nie je potrebné. Posledný môj bod, vytvorenie záväzného medzinárodného rámca na ochranu ľudských práv. No už tak možno by bolo e, želateľné, možno. Či to je ale politicky presaditeľné, no už tak tu mám poch- pochybnosti a či to je naozaj aj potrebné, už tak tam e, mám naozaj veľké pochybnosti. Chcem teda poukázať na to, e, alebo teda odkázať na to, čo som už povedala aj o osobitnom výbore. V každom prípade ako tieňova sa teším na spoluprácu so spravodajcom a som presvedčená, že na záver budeme mať pred sebou veľmi kompletnú, e, ucelenú správu. Ďakujeme pán Kristot Rovol. Vidím, e, že tieňoví e, chcú trošku ešte diskutovať zjavne o tejto veci. Slovo má teraz za SAD ako tieňová spravodajkyňa pani Gomeš. I my si myslíme, že je to dôležitá správa. Parlamentu zastáva jasnú pozíciu. Použitie násilia malo byť e, privilegiom štátu. ale je to naozaj perverzná predstava, že potrebujeme súkromné spoločnosti, Je to taký liberalizujúci prístup, ktorý vlastne nie je liberalizujúci, ale vlastne e, posúva zodpovednosť bezpečnosti a obrane súkromným spoločnostiam a to s negatívnymi dopadmi. Môže to byť veľmi e, výnosný obchod, biznis, ale pre občanov, a pokiaľ ide o zodpovednosť našich štátov, ktoré majú zabezpečiť bezpečnosť občanov, no už tak je to vec veľmi vážna. Preto si myslím, že táto správa by mala byť e, vo viacerých aspektoch posilnená. Posúvanie OSN nie je určite riešením, skôr zostáva teda iná práca na OSN, ale je na úrovni EÚ potrebné, aby sme toto veľmi striktne regulovali. Snáď ani nielen e, e regulovanie, potrebujeme vážnu formu monitoringu. Hlavne, keď máme dôkazy, že často tieto spoločnosti sa spájajú s, dokonca s, s rôznymi formami organizovaného zločinu, e, rôzne gengy, chuligánov, ktorí rozpútavajú násilia a neistotu e, v našich krajinách, nielen na európskom území, ale aj inde, kde ich e, e, vysielajú dokonca v úlohách členských krajín, aby si tam plnili úlohy. Takže dozor a monitoring je oblasť, kde si myslím, že potrebujeme výrazné posilňovanie ja samozrejme ďakujem spravodajcovi, pretože sa tu ilustrujú problémy, ktoré máme pred sebou. Ten dozor a monitoring sú tými oblastiami, kde potrebujeme e, väčšiu mieru podrobností. Ale takisto je tu otázka zodpovednosti. Snáď asi v tejto fáze bolo toto, čo som chcela povedať. Ďakujeme ti, Anna. Za Alde teraz pani Weber. Chcem poďakovať správodajcovi za návrh správy. Je to dobré východisko pre prá- ďalšiu prácu. Mám tu tri všeobecné komentáre a potom nejaké aj špecifické. Pokiaľ ide o všeobecné, Chcem si e, so spravodajcami a stieňovým vyjasniť, aký je záber tejto správy, pretože pred rokom sme mali podobnú správu a nechceme veci duplikovať. Chceme mať pridanú hodnotu. Iste zameriavame sa na porušenie ľudských práv, ale keď hovorím o e, zábere správy, chcem pochopiť, ak chcete vo všeobecnosti riešiť otázky je to jedna vec, alebo chcete riešiť problémy pri využívaní súkromných bezpečnostných a vojenských spoločností v tých krajinách, s ktorými máme dohody o pomoci, kde máme určitú páku, určitý možnosť, určitú možnosť tlačiť na zmenu okolností. A tu mám všeobecne ďalšiu otázku. Na koho sa zameriavame? Na krajiny? To znamená, požiadame krajiny, aby zmenili legislatívu? A potom v tomto ohľade, aké máme páky? Alebo po B, e, zameriavame sa na uh, spoločnosti, firmy. A tiež teda tu je otázka definovania, aspoň takej, takej predbežnej definície, čo sú súkromné vojenské spoločnosti a súkromné bezpečnostné spoločnosti. V správe Vautmans e, to bola definícia pre účely tej správy. E, pýtam sa však, či pôjdeme tým istým smerom, alebo máme postup iný, vediac, že na medzinárodnej úrovni definícia neexistuje. To je veľmi dôležité podľa mňa, pretože Karsky v svojej prezentácii povedal, že hovoril o PMC e, e, spojených, e, teda tie súkromné vojenské spoločnosti spojené s členskými krajinami, ale v mnohých členských krajinách, pokiaľ viem, sú úplne zakázané takéto spoločnosti. Pokiaľ ide o také špecifickejšie komentáre, hoc aj samozrejme môžeme e, vyzývať k nástrojom na úrovni OSN. A aj tak si myslím, že v, tomto, v tejto správe by bolo dôležité pozrieť sa na to, čo môže v tejto veci urobiť EÚ. Som presvedčená, že minimálne moja skupina by chcela vyzdvihovať význam regulačného rámca záväzného za EÚ, ktorý by viazal všetky členské spoloč- krajiny, také, ktoré neplnia štandardy EÚ. Chceme vyzdvihovať jasné rozlišovanie medzi súkromnými vojenskými a súkromnými bezpečnostnými spoločnosťami. Isté, chceme zdôrazňovať význam zamietania tvorby prekážok pre obete, keď chcú tieto bojovať za svoje práva, žiadajú právne prostriedky. Otázka teda z mojej strany opätovne znie, na koho sa zacielujeme. Toto totiž súvisí s tou vecou toho obviňovania konkrétnych aktérov. Potom ďalšia otázka znie, prečo sme vybrali jedných a vynechali iných. Som presvedčená, že v diskusii e, s rôznymi spravodajcami to vyjasníme. Ďakujeme pani Weber. Za zelených je tieňovým Klaus Buchner, e, ktorý nám, keďže tu nie je, pošle komentáre asi písomne. Pán Urban Krespo tu e, kratučko bol, ale tiež ho tu teraz nevidím, ktorý je tieňovým za GUE. Takže potom ďalej Ignácio Corao zase za EFDD, ktorý tu takisto nie je. Chceli by vystúpiť ešte poslanci, ktorí nie sú tieňovými. Pán Carver. Ďakujem Chcem nadviazať e, na tie body, ktoré e, vytvárali poukazy na správu Vautmans. E, Všetci chceme, aby sa rešpektovali ľudské práva. Pekne sa to hovorí tu v takejto teplej miestnosti v Bruseli, ale keď ste v teréne, v krajinách a v oblastiach, kde operujú tieto súkromné spoločnosti, je to tam úplne iný svet fungujú pod veľkým tlakom. Musia rozhodovať o veciach, kde ide o život a o smrť. To nezažijete v západnej e e Európe. Barbara, máš pravdu. Veci sa musia diať na úrovni OSN. Hoci aj rešpektujem vás, pán Karsky, mne sa zdá, že toto je ďalšia príležitosť e, pozrieť sa na tie argumenty a ťažiskové body. Videli sme, že vieme, ako to vidia svetové krajiny, ale myslíme si, že ďalšia správa Európskeho parlamentu e, prinúti týmto ľudí, aby si sadli za stôl a zaregistrovali to. Nie, nie, naďalej budú si zahrabávať hlavy do piesku. Jednoducho Dvaja e, stáli členovia e, Bezpečnostnej rady sú v, tejto, v tomto ohľade kritizujú, kritizovaní v tej správe. Neviem, čo možno dosiahnuť, keď nikto mimo EÚ e, vlastne nebude tomu venovať pozornosť. Mne sa zdá, že táto správa je určená len na vyplnenie času do volieb. Máme dôležitejšie témy, témy, ktoré majú byť v pléne. Isté, je to dôležitá téma, veď, ale ju pomenovala už správa Vautmans a ja neviem, čo môže táto správa dosiahnuť ešte nové. Pokiaľ ide o veci, ktoré my vieme už dávno v Európskej únii, že ich nemáme radi. Ďakujeme za vaše stanovisko a kým vrátim slovo pánu Karskému, Chcem spomenúť to, že tu máme pána eh, Johana Nilsena, ktorý je tu z eh, SVČ. Ja som pán Nilsen a pracujem v eh, SVČ. zabránenie porušeniam ľudských práv a hľadanie zodpovednosti pri takýchto porušeniach. To je vlastne jedna z našich centrálnych úloh tejto veci vítame prácu Európskeho parlamentu, príslušnú správu, ktorú diskutujete. Asi viete, OSN sa prihlasila k montrealskému dokumentu, ktorý sa, ktorý sa e, vytvoril. Ide o náš zámer zabrániť porušeniam ľudským právam a takisto sa postarať o nápravy, keď sa udejú. V tomto rámci možno vnímať i tieto spoločnosti. My chceme ďalej implementovať montrealský dokument. Takisto sa stretávame v rámci montrealského fóra. Tento rok sa tak udialo v júni. I iné nadnárodné fóra Snažíme sa, aby naši partneri, e, zmluvní partneri vždy plnili práve tieto kritéria a aby sa priklonili k montrealskému e, dokumentu pričom nemožno povedať, e, že by to bol povinný dokument, keďže možno hovoriť o možných diskrimináciách Treba eh, chrániť eh, život pracovníkov, ale treba tiež rešpektovať princípy Montrealského dokumentu v existujúcich postupoch. Máme príručku pre priame eh, alebo teda podrobné vykreslenie pravidel používania zbraní. Ako som už povedal, zabezpečenie tej zodpovednosti a predchádzanie porušeniam ľudských práv bude vždy e, v centre našej zahraničnej politiky. A veľmi sa tešíme, že i naďalej zotrváme v dialogu v tejto dôležitej téme. Slovo má teda teraz e, opätovne pán Karsky. Ďakujem a teším sa e, tejto diskusii a tým úvahám. Všetkým ďakujem za to, že ste sa zúčastnili Vaše poznámky sú veľmi zaujímavé. Ja som otvorený. Tento text samozrejme musel byť stručný, pretože máme e, limitovaný počet slov vyhradený pre návrh. Otvorený som však všetkým návrhom. Mnohé ďalšie elementy by som iste zapracoval a môžem e, súhlasiť s väčšinou z tých poznámok, ktoré zazneli z, e, z úst kolegov. My sme tu e, svedkami vlastne e, outsourcingu služieb, funkcií štátu na vonok. Tieto spoločnosti e, za určitých okolností môžu byť potrebné, ale ich využívanie navádza k vstupovaniu do ozbrojených konfliktov. Stáva sa to, že krajiny tieto spoločnosti vyšľú odviezť určitú prácu. Keby vyslali svoju vlastnú armádu, vstúpili by vlastne do vojny. Často však tieto spoločnosti e, sú zmluvnými partnermi týchto krajín. Takže ako som už bol povedal, toto len uľahčuje vstup do konfliktov, kde e, by príslušná krajina sama o sebe, ak by mala použiť svoje zložky, váhala vstúpiť. Medzinárodné organizácie takisto využívajú tieto súkromné vojenské a bezpečnostné služby, dokonca OSN, EÚ tak činí. Naše budovy sú chránené spoločnosťou, ktorá e, patrí k týmto spoločnosťam. Ako kvestor som sa snažil vyšetrovať, prečo tomu tak je. údajne je to tzv. dobrá cerská spoločnosť tej e, e, inak nechválne známej veľkej spoločnosti. Hoci teda pri, vlastne sa volajú rovnako. Biežnosti medzi raportem autorstva pani Vautman i tým, ktorý... Čo sa týka rozdielov alebo podobnosti zo správu pani Vautens, správa pani Vautens e, sa týkala e, prevádzky spoločnosti registrovaných v EÚ a ich prevádzky v rámci EÚ. Čiže sa to e, zaoberalo internými otázkami, čo e, je možné urobiť v rámci legislatívy EÚ. V tejto správe e, sme sa zamerali na operácie spoločnosti, <clears throat> ktoré poprvé možno nie sú ani registrované v členských štátoch EÚ a takisto sme sa zamerali na spoločnosti, ktoré nie sú registrované tu v EÚ a pozreli sme sa na ich operácie mimo EÚ. Rovnakým spôsobom, ako sa zameriavame na to, čo robia spoločnosti EÚ inde, či už e, e, sa e, zapájajú do zneužívania detí v Bangladeši a tak ďalej. toto je perspektíva výboru druhá. My sa e, všeobecne nezaoberáme tým, čo sa deje v rámci EÚ, ale e, skôr tým, čo sa deje mimo nášho územia. Ako som už povedal, často je tu konflikt jurisdikcií. E, je tu jedna krajina, kde tá spoločnosť je registrovaná, ale operuje v inej krajine Obete e, môžu, môžu pochádzať ešte z ďalšieho štátu, čiže sa stráca vlastne zodpovednosť v rámci toho celého. A nie je jasné, aký súd v ktorej krajine by mal riešiť to dané zneužívanie. Pokiaľ ide o to, e, na komu je nasmerovaná táto správa, nuž všetkým zainteresovaným subjektom, členským štátom, inštitúciám EÚ, e, e, spoločnostiam, ktoré sú registrované v EÚ. Čo sa týka mien, teda použitie mien, pomenovali sme len jednu spoločnú, alebo názov, teda e, pomenovali sme jednu ruskú e, Wagner Company a je to aj príklad meniacej sa politiky, meniacich sa politik. V minulosti Rusko bola krajina, ktorá bola veľmi priamočiara, e, keď chceli niekoho zasiahnuť, vyslali armádu, ale v určitom okamihu Rusko rozhodlo radšej poslať vojensko-bezpečnostné súkromné spoločnosti než armádu, pretože potom je ľahšie sa dištancovať neskôr od toho, čo um, sa udialo. E, bola tu otázka týkajúca sa záväzného nástroja. No už na tomto nástroji sa pracuje. Je, medzi, existuje medzivládna pracovná skupina, ktorá na tom pracuje. S mandátom E, e, bezpečnosti EÚ a východná Afrika, predseda tejto skupine, e, je návrh uznesenia, ktorý pripravuje pracovná skupina Bezpečnostnej rady OSN, čiže proces napreduje a len tak na okraj, bolo by zaujímavé, e, ako e, sleduje ESVČ odporúčania e, správy pani Valtens. Samozrejme, dochádza k prekrývaniam so správou pani Valtens ale myslím si, že eh, by to bol krok späť, keby sme sa nezaoberali touto záležitosťou v širšom kontexte. Niekto položil otázku, či e, tieto e, spoločnosti operujú mimo EÚ. Áno, niektoré sú zapojené do vojenských operácií, No a potom, eh, keď eh, majú prevziať zodpovednosť, tak povedia, že sú len bezpečnostné spoločnosti, ale existujú. Spojené kráľovstvo, ktoré je najväčším vývozcom takýchto služieb, Spojené kráľovstvo eh, musí opustiť Európsku úniu, čiže Európska únia alebo postoj Európskej únie k tomuto problému sa zmení. Teda predpokladám, že sa tak stane. Doteraz Spojené kráľovstvo jednoznačne bolo proti akejkoľvek regulácii um, tohto problému, čiže tým pádom aj Európska únia ako celok bola proti, ale teraz na základe Brexitu toto bremeno zlých návykov zmizne. Takže definície, áno, je to rovnaká definícia ako predtým, je to rovnaká definícia ako tá, ktorá je zahrnutá v dohovore o žoldnierov. No a tieto spoločnosti sú oddelené od e, súkromných bezpečnostných spoločností no a my sa snažíme k tomu e, pristupovať rovnakým spôsobom. Ďalšia pripomienka. Viacero lobbystov e, je aktívnych v tejto oblasti. Ďalší príklad, smernica o službách. Keď sme pracovali na smernici o službách, tak v určitom okamihu Bezpečnostné služby boli vylúčené. Nik nevie prečo a v ktorom štádiu eh, bol vypustený tento aspekt. Nebolo to v pôvodnom návrhu a v určitom eh, okamihu sa tam objavila táto myšlienka a nie je celkom zrozumiteľné prečo a kto vlastne za tým stál. Čiže apelujem na kolegov, aby eh, konali v súlade so svojím svedomím, pretože ľudia tu umierajú a dochádza e, k zneužívaniu ľudských práv. Nie je to obvinenie jednej krajiny alebo jedného kontinentu. Naopak, v správe uvádzam, že tieto spoločnosti môžu byť prínosné, môžu byť pozitívne, ale mala by byť reakcia v prípade zneužívania ľudských práv alebo, alebo porušovania medzinárodného práva. Ako som povedal, montrealský dokument bol pokusom e, zhrnúť e, všetky pravidlá, ktoré platia v tejto oblasti. E, kódex správania je dobrovoľný dokument a doteraz neexistuje povinnosť členských štátov, aby podnikli kroky v tejto súvislosti. Eh, a dohovor by tento problém vyriešil. Prebieha práca v OSN o dohovore. Ako som už povedal, eh, eh, Južná Afrika predseda tejto medzivládnej skupine. Mimochodom, Južná Afrika je e, krajinou, kde tento problém bol vyriešený veľmi dobre v rámci vnútroštátneho práva, v rámci vnútroštátnej legislatívy, ktorá zakazuje registráciu vojenských spoločností. Takéto spoločnosti môžu fungovať len pasívne, môžu to byť bezpečnostné, e, e, teda e, spoločnosti na základe charakteru nesmú sa zapájať do ozbrojeného konfliktu a zároveň je veľmi jasne definovaná zodpovednosť v juhoafrickom práve v juhoafrickej legislatíve. Čiže toto je veľmi dobrý príklad, ktorým by sme sa mohli riadiť aj v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pán Karsky. Nemáme veľa času, ale spýtali ste sa, či ESVČ by mohol zareagovať, ako sa e, e, e teda reakcia na správu pani e, Vauten. Ďakujem. V tomto okamihu na to nemám e, naozaj odpoveď, ale v neskoršom štádiu by som ešte na to zareagoval. Ďakujem. A len chcem povedať, že lehota pre predloženie Eh, pozmeňovacích návrhov je 17. september. Ďakujem a tým sa dostávame k ďalšiemu bodu. Je to takisto správa eh, usmernenia a mandát EÚ o eh, podporu slobod a náboženstva mimo EÚ. Osoby, teda ešte raz E, osobitný vyslanec EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ. Takže dám vám trochu času, aby ste sa vymenili. Hm. Hello London, do you hear us? Hello. Eh, Halo Londýn, počujete nás? Len preverujem techniku, vidíme vás, dúfam, že eh, teda my vás vidíme a počujeme, poču, aj vás počujeme, ja vás počujem, aj my vás, výborne. Takže začali by sme, máme tu znovu eh, správu z vlastnej iniciatívy máme prvú prezentáciu alebo prezentáciu prvého návrhu, čiže táto správa bola zaslaná orgánom s požiadavkou o e, povolanie konferencie predsedov e, e, konferencia predsedov, ktorá by bola 28. júna a my sme zaslali anglickú verziu návrhu 16. júla. Prosím, zoberte na vedomie, že lehota pre predloženie pozmeňovacích návrhov je 11. september večer. Hlavným cieľom tejto správy je e, ponaučiť sa zo spektra jednotlivých e, opatrení EÚ v rámci usmernenia o podpore a ochrane e, ochrany náboženstva alebo viery a mandátu osobitného vyslanca. Takisto sa skúma možné vylepšenie týchto opatrení v rámci zahraničnej politiky EÚ a prezentujú sa tu odporúčania o kapacite a zdrojoch e, inštitučných e, aktérov EÚ v tejto oblasti. USN, EU a OSN sledujú cieľ posilňovania práva slobody alebo viery celosvetovo a dlho, sa, e, dlho prebiehala spolupráca za týmto účelom. Z toho dôvodu môžem uvítať vás, pána Amečahita, e, e, spravodajca e, o slobode náboženstva alebo viery. Ste nás, teraz spojili ste sa s nami zo Ženevy a máme tu aj pána Jana Figela, osobitného vyslanca pre podporu slobody alebo náboženstva alebo viery mimo EÚ. Dobrý deň. A samozrejme, vítam aj pána Andreja Čipa, to je náš spravodajca a on sa e, vyjadri na úvod, aby e, e, nám odprezentoval správu a jej aktuálny stav. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán Figel, pán osobitný spravodajca. Ďakujem za vašu prítomnosť aj teda v Ženeve. Teraz prejdem do polštiny. Takže, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne. Poprvé, dovolte mi e, sa poďakovať všetkým koordinátorom všetkých politických strán v našom podvýbore. Ďakujem za váš súhlas s, e, s, e, s e, preberaním tejto témy. Chcel som hovoriť o slobode náboženstva a viery e, v tejto správe z vlastnej iniciatívy. 24. júna sme oslavovali 5. výročie e, vypracovania odporúčania o tom, ako podporovať slobodu náboženstva a viery. Takisto e, ubehli dva roky, odkedy bol vytvorený úrad osobitného vyslanca pre slobodu e, náboženstva alebo viery. A <clears throat> teda tu vítame nášho priateľa, pána Figela. Budúci rok budeme oslavovať 10. výročie Lisabonskej zmluvy a myslím si, že stojí za spomenutie, že 21. článok zmluvy hovorí o slobode náboženstva a viery um, a myslím, že stojí za zmienku aj článku 17 uh, o fungovaní EÚ, kde uh, hovoríme o církvi, o církvách a náboženských spoločenstvách. Je tam reč aj o dialógu s týmito inštitúciami a organizáciami, čiže uh, máme 5 rokov Eh, odkedy existujú tieto odporúčania a dva roky, odkedy existuje úrad osobitného vyslanca. Čiže myslím si, že dozrel čas na to, aby sme diskutovali o slobode náboženstva a viery. Sledoval som to veľmi uh, intenzívne. Uh, náboženstvo a viera sú súčasťou našej ľudskej identity. Uh, je to e, dôležitou súčasťou toho, kto sme, alebo kto sú určité národy, určité ľudy. Každá osoba má právo definovať svoje náboženstvo alebo svoju vieru. Ľudia e, sa môžu slobodne rozhodnúť, či sú veriaci alebo nie, môžu zmeniť svoju vieru. Toto všetko je e, chránené a e, zakotvené v medzinárodných zmluvách. Máme článok 18 dohovoru o e, charte teda ľudských práv a máme množstvo dokumentov. Článok 9 Európskeho dohovoru o ľudských právach a máme článok 10, 21, 22 základnej charty, teda charty o základných práv, právach. Čiže máme otázku, či na základe všetkých týchto dôležitých dokumentov e, sloboda viery je zaručená. Bohužiaľ, odpoveď je nie, pretože e, registrujeme, e, že konflikt je stále akutnejší. Konflikt v tom zmysle, že existuje množstvo, že je množstvo situácií, kedy táto sloboda viery je e, upieraná v 21. storočí. Bohužiaľ, možno 21. storočie e, sa zapíše do, do dejín ako storočie, kedy um, e, viera alebo náboženstvo boli instrumentalizované a je to využívané ako nástroj v politickom boji. Čo skoro budeme oslavovať smutné výročie toho, čo sa stalo 11. E, septembra 2001. Čiže musíme aj teda E, povedať, že máme množstvo údajov, ktoré poukazujú na to, že je množstvo náboženstiev, ktoré sú e, prenasledované e, samozrejme v rôznych kútoch sveta. Samozrejme situácia sa líši, ale kresťania sú tí, ktorí trpia najviac na základe našich údajov dostupných. Máme svetový index prenasledovania, ktorý pripravil Open Doors a to sú údaje z roku 2017 250 miliónov kresťanov je stíhaných celosvetovo. Množstvo ľudí e, prichádza o život. Ľudia e, Ľudia sú podrobovaní násiliu a celé roky kresťania boli prenasledovaní najhorším mysliteľným spôsobom v Severnej Kóreji. V Číne napríklad sú kresťanské kostoly nelegálne. Pamätajme aj na Asiu Bibi, ktorá bola odsúdená na trest smrti v Pakistane. A prečo? Pretože súčasné zákony pakistanské na rúhanie sa na ňu o, o, uplatnili a teraz je už niekoľko rokov odsudená a čaká na trest smrti. Najvyšší súd e, teraz sa zaoberá jej prípadom po odvolaniach, ale zatiaľ nemáme správy. Svetkovia Jehovovi, to je tiež organizácia, e, tá bola zakázaná v Rusku. Koptovia boli prenasledovaní v Egypte. Európejský 4 lutego 2016 roku to je situácia, ktorá mm, miala... Je tu dôležitý dokument z roku 2016, v ktorom sa hovorí o situácii, ktorá stále pretrváva a hovoríme tu aj o úlohe teroru s štátom ISIS na Strednom východe. Podobné zločiny voči kresťanom by sa mali um, rátať ako genocída, mali by sa aplikovať zákony proti genocíde na tieto organizácie. Európsky parlament má konkrétny spôsob, akým z, mm, zviditeľniť e, zlú situáciu jezickej minority. Ocenili sme ich úsilie v boji proti utrpeniu už v roku 2016 sme prijali e, dokument e, Dve jezitky vyhrali Sacharovovú cenu. Prišli do Európskeho parlamentu a bolo našou cťou, že nás navštívili. Máme aj iné náboženské organizácie, ktoré sú buď zakazované alebo prenasledované. moslimské cirkvy v Afrike alebo na strednom východe sú tiež prenasledované a Európsky parlament sa vyjadril ku komunite Rohingov, ktorí žijú v Barme, Mianmarsku. Apelovali sme, aby túto situáciu riešili najvyšší predstavitelia Barmy Mianmarska a žiadali sme ich, aby prestali s ich prenasledovaním. Hovoríme o minoritách v Iráne. Tento zoznam je dlhý, môžem tu pokračovať, ale nechcem teraz e, čítať zoznam, kompletný zoznam všetkých e, kresťanských organizácií, ktoré sú prenasledované, alebo všetkých náboženstiev, ktoré sú prenasledované na svete, z religiami, między religiami, dla którego poszanowanie wolności. Podporujeme dialog medzi e, tými, ktorí vyznávajú istú vieru na základe náboženskej slobody s orgánmi štátu. Toto musí byť zakotvené v medzinárodnom súbore zákonov a štáty by mali rešpektovať takéto zákony. Na nešťastie Situácia na e, celosvetovo sa zhoršuje. Dialóg medzi cirkvami je však zásadne dôležitý. Je to konštruktívny spôsob, akým sa pohnúť ďalej, ako riešiť zmeny. Treba e, povedať, že sa dá vyhnúť e, rozličným násilnostiam a negatívnym javom vo svete, ak by si ľudia sadli okolo stola a dohodli sa. Toto je naša skúsenosť. Ja som hovoril aj so špeciálnym vyslancom, aj s kolegami o tejto veci a vidím, že náboženský dialog sa niekedy vníma ako platforma spolupráce Niektoré organizácie na svete to uznávajú ako platformu, ale niekedy náboženský dialog e, sa prelína s dialogom o ľudských právach. Takže by som rád, bol by som rád, aby sme hovorili aj o ochrane životného prostredia, o obchodných e, záležitostiach v jednej rovine s náboženským dialogom. Všetko toto môže zabrániť extrémizmu a ochrániť aj iné práva v tejto súvislosti. Ak uprieme ľuďom právo na náboženstvo, právo veriť, čomu chcú, ty, tak môžeme zhoršiť aj situáciu v iných dotýkajúcich sa oblastiach súvisiacich s ľudskými právami. Niekedy je to prvý znak toho, že situácia sa zhoršuje, keď sa začnú útoky na náboženstvo a môže sa zhoršiť až do krízy. Tieto moje odporúčania, ktoré boli prijaté pred 5 rokmi, spomínam preto, že okrem nich je ešte celý rad nástrojov, ktorý by sa dal využiť a ktorý zastupuje Európsku úniu v očiach okolitého sveta v oblasti obhajoby ľudských práv. Keď e, hovorím s rozličnými partnermi. Nikto nehovorí, že by sa tieto odporúčania mali pozmeniť alebo prestať používať. Ľudia hovoria skôr o rigoróznej implementácii týchto odporúčaní. A niektorí mi dokonca povedali, že treba intenzívnejšie pracovať na uvádzaní týchto odporúčaní do praxe. A niektorí spomenuli, že e, osveta, šírenie informácií, kurzy, vzdelávanie by mohli byť súčasťou týchto úsilí, špeciálna spolupráca. Toto všetko mm, sa odporúča, pretože máme dobre skúsenosti z aplikácie takýchto nástrojov. Takže tieto odporúčania, ako boli prijaté pred 5 rokmi, ešte stále sú platné. Ehm, netreba ich revidovať, pretože analýza ukazuje, že e, sú stále platné, ale možno, že e, analýza a revízia by pomohla zviditeľniť ich. Som veľmi rád, že sa vytvorila takáto skupina v roku 2016. Ehm, bolo to veľmi dôležité rozhodnutie predsedu Európskej komisie a mm, úrad, o ktorom hovoríme, e, v spolupráci s inými inštitúciami Európskej únie by e, mal mať viac zamestnancov. Mali by tam byť viaceré zdroje viac finančných prostriedkov k dispozícii. E, máme tu aj poradcu Európskej komisii k rozvoju. Táto spolupráca dobre funguje. ale takisto je obmedzený počet ľudí, hodiny odpracované a výsledky preto nie sú e, uspokojivé. Rád by som povedal, že napriek všetkým týmto obmedzení Jan Figel, ktorý je e, špeciálnym vyslancom, bol mimoriadne úspešný, pretože položil základy spolupráce s Európskou radou, s Európskou komisiou, s Európskym parlamentom a ďalšími aktérmi. A naozaj to stojí za e, zverejnenie, za šírenie Možno, že niekto iný prevezme tento úrad v budúcnosti a potom aj vo vašom týme nastanú zmeny a táto e, krehká štruktúra spolupráce sa veľmi ľahko môže prerušiť alebo celkom rozpadnúť. Takže žiaduce je systémovejšie riešenie, aby táto spolupráca sa stala permanentnou aby bolo viac ľudských zdrojov, aby sa rozšíril mandát, predlžil mandát vášho úradu. Pretože teraz sa prelína s mandátom Európskej komisie a s dĺžkou úradu volebného obdobia. Špeciálni vyslanci v úrade vyslanca s ľudským, pre ľudské práva toto by sme mohli porovnať na, na pôde OSN s našim úradom, ktorý vedie pán Figel. Treba spomenúť aj pracovnú skupinu, ktorá tiež sa zaoberá slobodou e, náboženstva a viery. Takýto dialog mm, by teda mohol byť skutočne dynamickým Žiaľ, keďže sa zaoberáme toľkými témami, e, tu v našom podvýbore DROA nie vždy máme čas ponoriť sa do hĺbky tém. Všetky jazykové verzie mojej správy e, boli dostupné, takže apelujem na vás, prečítajte si tento dokument, e, predložte svoje pozmenujúce návrhy. Mojím zámerom, zámerom, zámerom spravodajcu je upriamiť pozornosť verejnosti na to, aká je situácia v rozličných krajinách, zvýšiť povedomie. Najmä, keď hovoríme o krajinách, s ktorými Európska únia spolupracuje a máme dobré vzťahy. Ja by som bol rád, aby sme naozaj si z, um, opäť preskúmali tieto odporúčania, ktoré sme prijali pred 5 rokmi a pozhovárali sa, aká by mala byť ďalšia úloha zvláštneho vyslanca. Ak uh, aspoň z časti sa tieto ambície naplnia v praxi, budem mimoriadne spokojný a záverečný dokument ktorý sa bude prezentovať vo výbore AFED. O tomto budeme hlasovať na plenárke. Ďakujem vám. A teraz dostane slovo pán Ahmed Šahid. Ako som povedala, vy ste teraz v Ženeve a momentálne ste ale v Londýne. Úrad je v Ženeve. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, ctené poslankyne, pán Figel, stení poslanci. Je pre mňa cťou e, pripojiť sa k dnešnej diskusii o nariadeniach, o smerneniach EÚ. Thank you, Chair, for inviting me to say a few words on, some of the matters covered in the report, those on expanding EU-UN cooperation to advance FOB in the future.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 Ďakujem pekne, pán Sahit. Ďakujem za veľmi konkrétne odporúčania. Teraz dostane slovo pán Jan Figel, zvláštny, veľ, zvláštny vyslanec pre podporu slobody a viery mimo Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Lohbiller. Vážené poslanky, vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení hostia, vážený pán Mohamed Šahid. Som veľmi rád, že som tu s vami. Nie je to po prvý raz, dúfam, že to nie je ani posledný raz, žijeme v nádeji. Je to dôležitá chvíľa a som rád, že, si, že ste ochotní si vypočuť moje názory na vašu správu, na aktivity Európskej únie pri podpore aktivít mimo Európskej únie. Ďakujem, pán Andrej Gřib za vaše zaangažovanie sa v tejto správe z vlastnej iniciatívy. Oceňujem, čo ste doteraz urobili a očakávam, že výsledky budú do budúcnosti konkrétne. Je to dôležité nielen pre budúcnosť Európy, eh, európskej politiky, tváre Európy, ale najmä je to dôležité pre tých, ktorí trpia. Trpia ďaleko od Európy, trpia v našom bezprostrednom srsedstve. E, nesmieme na nich zabúdať, zanedbávať ich, ponechať ich bez ochrany, obrany. Európa musí urobiť niečo, aby bolo 21. storočie humánnejšie. Ako spomenul pár Andrej Gžip, prvá časť správy v rámci môjho mandátu v rámci môjho mandátu som sa pokúšal vybudovať určité základy a sieť, zosieťovať inštitúcie Európskej únie. Niektorí predstavitelia týchto inštitúcií sú teraz v miestnosti, niektorí ďalší aktéry z občianskej spoločnosti a mimovládky, ktorí nie sú, ktorí nie sú ľahostajné voči slobode náboženského vyjadrenia a viery, sa zapojili, pretože vidia, že je toho v hre veľa. Dnes prichádzam hovoriť o dvoch témach. Jedna, prečo je táto agenda taká dôležitá? A druhá, ako pokračovať, ako podporovať to, čo ste navrhli. Chcel by som pripomenúť eh, po, pri príležitosti 17. výročia Všeobecného vyhlásenia o ľudských právach, že ľudské práva sú skutočne univerzálne. Ľudia majú svoju dôstojnosť, aj keď majú inú identitu. To je základ. To nie je nič čudné alebo akademické. To je základ nášho sveta, našej ľudskosti. Tieto práva sú neodcudziteľné a vzájomne prepojené. Sloboda náboženského presvedčenia a viery je niekde v strede. Sloboda myslenia, sloboda svedomia, sloboda náboženského presvedčenia, sloboda viery, toto celé je o hlbokom osobnom presvedčení. A dotýka sa mojej a vašej dôstojnosti. Chcem pripomenúť prvý článok, pretože e, treba začať od začiatku. Potom sa dostaneme k článku 18, 19 a k ďalšími. Článok 1 hovorí, že všetky ľudské bytosti boli narodené slobodné a rovné si pred zákonmi a mm, dôstojnosti. Sloboda náboženského presvedčenia a viery nám pomáha nielen uvedomiť si, čo sa píše v tomto prvom článku, ale aj všetky ostatné články. Citujem, ide o právo mať alebo nemať e, vieru, alebo ju zmeniť, ale aj právo manifestovať individuálne alebo v komunite, súkromne alebo verejne učením, praktizovaním e, túto, slo, túto vieru, takisto slobodou zhromažďovania sa, slobodou vyjadrovania sa, uctievať takúto vieru. Takže všetky tieto práva musia byť rešpektované. Takisto je to zásadné pre dobrú správu veci verejných, pre občianstvo, pretože občania musia byť si navzájom rovní aj vo svojej dôstojnosti. Keď hovorím o krajinách ako Irán, Sudan alebo Pakistan, tiež je to pravda. Tam sú spoločnosti, ktorú treba, ktoré treba tiež riadiť tak, aby aj veriaci, aj neveriaci mali v nej svoje miesto. Viac ako kedykoľvek predtým treba zrevidovať naše koncepcie sekulárnych štátov, pretože treba vytvoriť participatívnym spôsobom exkluzívny a otvorený sekularizmus. Otvorenosť je niečo iné ako prázdnota. Otvorenosť je plodom sekularizmu, ktorý ctí pluralitu a ktorý je pre všetkých. Falošné koncepty sú uzatvorené, pohybujú sa v uzatvorených priestoroch a sú ideológiami. Ja súhlasím s pánom eh, Ahmadom Šahidom v tom, že musíme si uchovať eh, vzdialenosť medzi štátom a náboženstvom, úctivú vzdialenosť. A preto je zásadné, aby tento článok 1 sa stal kľúčovým pre ľudskú dôstojnosť a aby sme ho postavili ako štít proti súčasnej politike identit bez zodpovednosti, proti novému nacionalizmu, ktorý e, vystrkuje hlavu v mnohých častiach sveta. V súčasnom svete na nešťastie táto štvrtá záležitosť e, stále narastá a je stále problematickejšia, preto treba zvrátiť túto tendenciu, ale máme aj dobré znaky. Pred dvoma dňami bol, bola publikovaná správa interskupiny v tomto parlamente, e, ktorá hovorí o inštitucionalizovaní vedy nádeje taký je aj podtitul tejto štúdie, hovorí e, sa tu o realite a nádeji. E, prijali sa nedávno konkrétne rozhodnutia v európskych krajinách a inštitúciách. Nie je to len o usmerneniach, nie je to len o tom, že existuje špeciálny veľvyslanec, pretože aj v Dánsku je úrad, ktorý má podobnú agendu. Máme v Spojenom kráľovstve nového špeciálneho vyslanca v tejto téme od júla a takisto máme komisára pre medzinárodné záležitosti v mm, Nemecku, ktorý sa zaoberá takýmito témami. Takže vidno, že v súčasnej vláde sú podobné obavy a riešia sa. Bolo ministerské stretnutie na konci júla vo Washingtone, prvé svojho druhu a pre Spojené štáty e, teda je to tiež priorita a chcú sa zviditeľniť a stať sa efektívnejšími. Spolupracujme teda so všetkými tými, ktorí e, majú podobné názory a ktorí sú pripravení pohnúť sa vpred a e, urobiť toto storočie humanistickejším, ľudskejším. A toto je práve nástroj. Veci sa rýchlo menia Dnešná situácia sa diametrálne líši od roku napríklad 1976, kedy vstúpil do platnosti medzinárodný dohovor o týchto slobodách s článkom 18. V 90. rokoch sa hovorilo, že prevládal sekularizmus, teraz prevláda post E, sekularizmus a pluralizmus, otvorené e, občianstvo. E, on napísal za zaujímavú knihu v tejto súvislosti. Viacero náboženských lídrov malo veľký dopad na svoje komunity, obrovský dopad na mysle ľudí. Propagujú nielen náboženské E, slobody, ale e, ľudské práva ako také. Niektoré z nich e, sú však problematický. Fundamentalizmus narastá vo všetkých vierovýznaniach. I na našom kontinente sa hovorí o rešpektujúcej vzdialenosti štátu a náboženstva. Vo vonkajších vzťahoch a medzinárodnej spolupráci o náboženský vodcovia nemôžu byť e, ignorovaní, hlavne napríklad pri e, cieľoch trvalo udržateľného e, rozvoja. Nie len o slobodu náboženstva, ale aj zodpovednosť za komunity. Nábožensko-sociálna zodpovednosť to volám ja. V rôzne oblasti, ako je napríklad sociálna zodpovednosť spoločnosti korporátnych. Interakcia s náboženskými aktérmi si vyžaduje určité zastrešenie ľudskoprávneho charakteru. Všetko si vyžaduje určitú synergiu a rovnováhu. Pokiaľ ide o môj mandát, ktorý e, používam alebo teda realizujem v prospech nielen EÚ, ale aj navonok. Návrh správy vyzýva radu a komisiu, aby sa posilnila kapacita špeciálneho vyslanca. Teší ma, že moja práca sa vníma ako relevantná, užitočná. Správa žiada úvahy o vytvorení osobitného veľvyslanca k týmto náboženským právam. Tu ide napríklad o výzvu súvisejúcu s masovými zverstvami páchanými ISISom napríklad. Treba pripraviť politické posolstvo pre budúcu komisiu, budúci parlament, aby tu používali silnejší, konštruktívnejší základ. Dnes som tu nie na to, aby som bojoval proti tej či onej obci alebo v prospech tej či onej obcie. Ide mi len o to, aby sme priradili politickú e, pozornosť e, a akcieschopnosť a odvahu. Potrebujeme masívne kroky, masívny rozpočet a kapacity ak ten mandát bude zabezpečený európskym vodcovstvom a dostatečne vybavený zdrojmi, aby sa riešili rozvojové religiózne otázky vo vonkačej čis, e, činnosti, tak môže takýto špeciálny vyslanec či, či reprezentant e, zohrávať veľkú úlohu pri vytváraní dôvery, dialógu, kde politiky, inštitúcie E, ale aj e, inštitúcie v teréne môžu zabrať. Takýto predstaviteľ samozrejme nepredstavuje všeliek. Treba zvyšovať povedomie pre zamestnancov EÚ na úrovni delegácií EÚ, vrátanie členských krajín EÚ. To potrebujeme v otázkach, ktoré si vyžadujú analýzu a reakcie na súčasné výzvy a, a náboženstva inštitucionálne zakorenenie je potrebné. Potrebujeme kontinuitu, konzistentnosť vo vonkajšej službe. Vážim si e, mnohé nápady týkajúce sa vonkajších kompetencií, zodpovedanosti, e, eh, dialog na vysokej úrovni, medzikulturálne otázky. Toto všetko je dôležité úzko spolupracovať navzájom s Radou pre ľudské práva. Tiež rozšírenie rozsahu mandátu, aby sa zapracoval aj e, dialog medzi e, náboženstvami. Toto je vlastne druhá strana tej istej mince. E, sloboda aj zodpovednosť. Prvá vec je rešpektovať ďalšie presvedčenia, ale tiež príspevok náboženských komunít, mieru, spravodlivosti všade. Vážim si tiež e, myšlienku vytvorenia osobitnej pracovnej skupiny z zastúpení členských krajín, parlamentu, akadémikov, cirkví, v neposlednej miere spolupráca s OSN. Teším sa, že máme dobré osobné i inštitucionálne kontakty s Ženevou, New Yorkom. Zdieľam tú predstavu, že je tu potreba efektívnej implementácie. A aby sa tak dialo, je dôležité mať určité povedomie, znalosti o týchto právach. Nestačí nám len digitálne povedomie, ale aj náboženské povedomie. Toto je o Eh, inteligencii, prejave o tom, kto je kto, kto robí čo, aby sme neboli obeťami propagandy, demagógii. Smart people, nie smartphones. Špecifické tréningy pre túto oblasť týchto práv. TEFCO a DG NIR tu pripravujú špeciálne tréningy 8 eh, veľvyslancov v spolupráci so mnou sa stretlo. Treba sa opierať o práva, toto je tá cesta, ktorou pôjdeme. A záverom snad ešte pár slov k finančným nástrojom. Sú tu dobré návrhy a signály, ak sa to porovnáme s minulosťou, Terejšie návrhy a rozhodnutia pre budúcnosť. Ak tieto prostriedky v rámci e, Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, ktorý by mal naraz o 15 ak sa tie prostriedky použijú účinne v kombinácii s ďalšími zdrojmi, dokážeme pomôcť ľuďom, ktorí trpia e, v rôznych formách E, netolerancie, stíhania alebo dokonca horšie, ešte horšie prípady zaobchádzania. Vrátim sa na záver k, tomu, k tej správe e, interskupiny. Vaša iniciatíva, vaše posúdenie a odhodlanie e, urobiť z týchto odporúčaní e, realitu je nádejou pre mnohých i v Európe. I my tu v čase krízy, frustrácie potrebujeme pomoc ale tiež pre, predovšetkým pre tých, ktorí nie sú v Európe a zhľadajú k Európe pri svojich e, snahách. Ďakujeme vám, e, pán Figel. Teraz dám slovo dvom spravodajcom, ktorí sú tu e, pri, prítomní, pán Kán za SAD. Chcem poďakovať spravodajcovi kolegovi Gžibovi za jeho doterajšiu prácu. Teší ma, že je tu správa k situácii, pokiaľ ide o slobodu náboženstva a vierovýznania mimo EÚ, odporúčania pre OSN z roku 2013, ako tieňový spravodajca za SAD ja sa zameriam na určité oblasti odkaz e, e, i na tých, ktorí e, majú ateistickú vieru. Takisto ochrana všetkých jednotlivcov bez diskriminácie aj neveriacich. Úloha štátu, aby sme pozreli, že zákony zabezpečujú zodpovedanie sa v prípade porušenia zákonov. Tiež budeme e, snažiť sa hľadať, alebo teraz výrazňovať rozdiel medzi slobodou prejavu, ale nie, a na druhej strane nenávisnými prejavmi. Ďalej o konzultácie nielen s náboženskými entitami, ale aj s občianskou spoločnosťou. Podpora práce e, pána Figela budeme posudzovať návrhy, ktoré sú v návrhu, pokiaľ ide o jeho mandát a zodpovednosť. Tešíme sa na plodnú spoluprácu a s ďalšími e, tieňovými. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte vy, pani e, Weber, možno v mene pána Austrevičiusa nahrádzam pána Austrevičiusa musel sa e, musel odísť. Takže prečítam jeho stanovisko. Ďakujem spravodajcovi za dobre e, skoncipovaný text, za jeho úsilie, prácu na tejto práci. Sú tu dôležité body, ktorých sa dotkol dialog napríklad medzi náboženstvami, tolerancia, úloha osobitného veľvyslanca. Pán Austrevičus predloží pozmeňujúce návrhy týkajúce sa e, bodov, kde e, sú určité obavy. Sloboda prejavu, e, takisto právo na rozširovanie ateistických názorov, odsudzovanie krokov, ktoré by eh, eh, obmedzovali prejavy voči náboženstvu, eh, napríklad rôzne zákony o bohorúhačstve, obete zákonov o bohorúhačstve, takisto kroky, ktoré by mohli byť obranou proti takýmto škodlivým praktikám, ďalším napríklad nútené manželstva či ženskej obriezke sloboda prejavu. Súhlasím samozrejme so spravodajcom, že by sme jeho mandát mali vybaviť potrebnými zdrojmi, aby mohol e, sa zastávať slobody e, viery. Skupina Alde má veľké výhrady, pokiaľ ide o e, posilňovanie jeho mandátu až na osobitného vyslanca. To by bolo príliš v tejto chvíli ďaleko siahle. Už máme osobitného vyslanca pre ľudské práva, ktorý zohľadňuje slobodu prejavu a vierovýznania e, pri svojej práci e, v tretich krajinách. Teším sa na spoluprácu s pánom Gríbom. Určite nájdeme dobrý kompromis. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz za EKR pán Tenok. Ďakujem. Ja sa pripájam k slovám blahoželania e, pánu Gžibovi e, za vynikajúcu správu, za jeho prác, e, takisto poďakovanie osobitnému vyslancovi, pánu Figelovi, ktorého považujem za dobrého priateľa, bol vyjednávačom pre vstup Slovenska do parlamentu. Mne sa teraz už končí moja kariéra v tomto parlamente e, s blížiacim sa tragickým Brexitom. Pred tými 20 rokmi ma považovali za excentrika vo vtedajšej EPP. Keď som navrhoval, aby tu bola správa o e, náboženskej slobode, hlavne slobode kresťanov vo svete, považovali to za veľmi bizarný nápad, ale prešli roky a zmenilo sa to a to vítam. Jan Figel eh, investoval veľa odhodlania a energie do tejto práce. On sám je eh, kresťanom a mužom viery, eh, vniesol do toho osob, osobitný angažmán, za tomu môžeme poblahoželať. Súhlasím však s pani kolegyňou z, od liberálov, aká pridaná hodnota by sa spájala s posilnením tejto, jeho mandátu až na osobitného veľvyslanca. Bolo by treba možno vyjasniť, ako presne je to zamýšľané. Medzi, dialog medzi náboženstvami je dôležitá otázka. Myslím si, že pán Figel odvedol vynikajúcu prácu, pokiaľ ide o ten on, online vstup z Londýna. Toto je všetko znakom významu EÚ v otázkach eh, u, tejto, u, tejto, u, tejto, u týchto hodnot. Eh, takisto otázka eh, pozadí alebo situácií bez viery, ale je tu množstvo ľudí, ktorí nechcú veriť a neveria a majú práva rovnaké. Treba to smerovať opoma smermi, kde sa e, za e, obrovské zločiny e, považujú prejavy proti náboženstvu a osobitne v tých častiach sveta, kde vzdanie, zrieknutie sa náboženstva sa považuje za veľký prečin. Škoda, že tu nebudú teda už Briti, lebo táto vec nás E, strašne vždy zaujímala. E, je tu potreba, medzinárodná potreba e, spolupráce po tých posledných rokoch. Teraz pán Sudy za zelených. Ďakujem. I ja chcem tie poďakovať spravodajcovi za návrh správy Týka sa to e, dôležitej témy ľudskoprávnej. E, nepriateľné je vidieť tieto porušenia na určitých miestach. E, sa to i zintenzívňuje. Máme rôzne záujmy, my my v tejto súvislosti podáme niekoľko pozmeňujúcich návrhov. My zdieľame e, želanie spravodajca mať určité usmernenia. Máme však výhrady k návrhom ďalšej inštitucionalizácie osobitného vyslanca. Myslíme si, že osobitný predstaviteľ EÚ pre ľudské práva je lídrom v oblasti ľudských práv a mal by zostať týmto lídrom. Bo chceli by sme byť opatrní e, podniknúť čokoľvek, čo by podkopalo jeho líderstvo. Máme tu tiež e, otázniky, pokiaľ ide o návrh v tej e, každoročnej správe týkajúcej sa týchto práv. Je tu riziko Eh, že to bude podkopávať význam eh, každoročnej správy ľudských práv, kde je špeciálna kapitola i o týchto náboženských právach, takisto činnosť ESVČ. Treba tiež podať pozmenujúce eh, návrhy, aby aj nekonfesíne a neveriace skupiny ľudí boli zohľadnené, ako sa tu už povedalo, 23 krajín e, stále e, kriminalizujú od, zriekanie sa viery. Takisto sa kriminalizuje v 43 krajinách e, bohorúhačstvo. Minimálne v 14 členských krajinách EÚ sú zákony týkajúce sa urážok spojených s bohorúhačstvom Takisto treba pripomenúť prípad v Španielsku, ktorý priťahuje veľa pozorností. E, súdca e, spustil proces voči e, známemu hercovi, ktorý uverejnil na Facebooku hrubé poznámky, urážky smerované voči Bohu. Združenie právnikov v Španielsku ho obvinilo z urážky náboženského cítenia. Myslím si, že i komentáre, ktoré môžu v tomto prípade veriacich e, uraziť, by mali byť chránené slobodou prejavu. Osobitne, keď tieto prejavy neobsahujú e, prejavy e, nenávistné. Myslím si, že aj v EÚ treba v tejto veci ešte veľa popracovať. Ale tešíme sa na plodnú diskusiu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Suli, teraz máme ďalší bod na programe a máme len 10 minút času, takže naozaj vás požiadam, aby ste bola, boli čo najstručnejšia. Dávam slovo uh, pani uh, Hernández. Ďakujem veľmi pekne. Pokúsime sa byť čo najstručnejší, eh, len chceme potvrdiť eh, záväzok ESVČ, eh, e že budeme naďalej zlepšovať a zapájať sa do implementácie usmernení EÚ o bez slobode náboženstva a viery. Je to prijaté 5 rokov. Vítame všetky odporúčania, ktoré budú považované, ktoré budú zvážené v ďalšom štádiu tejto správy a najmä sa vám chceme poďakovať za prácu, ktorú robíte, za úsilie za ESVČ, za zlepšenie, posilnenie a za snahu byť aktívnejší a prítomnejší na lokálnej úrovni, pokiaľ ide o slobodu náboženstva a viery. Chceme vás ubezpečiť, že všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii pre implementáciu usmernení, boli aktivované e, počas 5 rokov, aj keď je tu ešte stále priestor na vylepšenie, predovšetkým Chceme spomenúť, že sloboda e, náboženstva sa e, teda objavuje e, v rámci dialogu o ľudských právach na návštevách na vysokej úrovni stále robíme politické reakcie voči diskriminačným postupom, podporujeme, chránime zraniteľné skupiny a v budúcnosti sa budeme naďalej snažiť zlepšiť našu spoluprácu alebo udržať. Takisto ďakujeme za plodnú spoluprácu, ktorú máme s orgánmi EÚ, s osobitným spravodajcom, ako aj s úradom, s ktorým sme spolupracovali počas uplynulých 5 rokov. Ďakujem pekne, ďakujem. Ďakujem pán Čipu len veľmi stručne, aby sme mohli uzavrieť tento bod. Ďakujem pani predsednička ja po všetkom, čo bolo povedané, mám teraz čelím, čelím e, zložitej úlohe, ale možno na druhej strane ľahká úloha všetko to zosumarizovať. Vypočul som si všetko, čo ste povedali, pokiaľ ide o osobitného vyslanca, e, ide, pokiaľ ide o pána Figela. Hovoríme o vzťahu ktorý máme my v Európskej únii s externými krajinami. Tu v tomto dokumente e, e, nepojednávame o tom, čo sa deje v rámci hraníc Európskej únie. E, vypočul som si, čo povedali tieňoví spravodajcovi a myslím si, že sa zdá, že všetci sa zhodneme, že máme úlohu, že existuje problém, ktorý musí byť vyriešený, ktorý treba riešiť ale ešte lepšie by bolo e, robiť prevenciu, teda zabraňovať, aby vznikol tento problém a e, e, zabrániť tomu, aby sa vôbec tento problém objavoval. Najdôležitejšie problémy, teda tie odrážky, zarážky, samozrejme, ak chceme rešpektovať ľudskú dôstojnosť, musíme rešpektovať slobodu zvoliť si náboženstvo, vieru, alebo jednoducho si nezvoliť môžete byť e, veriaci a potom sa môžete rozhodnúť, že už nebudete veriaci, prestanete veriť, alebo nemáte vierovýznanie vôbec a to je v poriadku pre inštitucionálne záležitosti ako pri všetkých ďalších e, situáciách e, pracuje sa na tom, čiže je tu akýsi vývoj. Európsky parlament, komisia a rada Všetci budeme musieť dať hlavy do, dohromady a nájsť uh, riadne riešenie, aby sme zachovali odkaz, posolstvo, eh, úlohu osobitného poslanca, aby sme zachovali sieť spolupráce, aby naďalej fungovať. Čiže apelujem na svojich kolegov, aby sme uh, nezaspali na Vavrinoch aby sme nepovedali, že situácia, aká je, je v poriadku, takže nerobme nič, necháme to tak. Nemôžeme dúfať, že bude existovať systém permanentného prehľadu e, toho, čo sa deje v jednotlivých krajinách, e, situácia, ako aká je teraz. Ďakujem za všetky vaše komentárne. Len jednu poslednú vec, ak dovolíte, pani predsedkynia v Rade pre ľudské práva máme taký celkový prehľad situácie, ktorý nám prezentujú jednotlivé krajiny a myslím si, že to je dosť nápomocné. Ďakujem aj pánovi Čípovi za návrh správy. Ďakujem do Londýna, ďakujem pánovi Figelovi, našim dvom e, externým expertom. No a teraz preskočím hneď na náš posledný bod na programe debriefing eh, misie DROA do Tajska. Predsedal, to pán, predsedal tomu pán Panceri, eh, bol tam pán Limič, pán Kovačev a pán Celer z EPPE e a David Martin z SD a, a ja tiež som sa zúčastnila za zelených. Eh, tiež sme sa zúčastnili, teda oficiálne zasadnutí sa zúčastnil člen výboru INTE, keď sme mali diskusie s tajskými orgánmi trojdňové zasadnutie. Stretli sme sa s predsedom legislatívneho združenia spoločne s výborom eh, o obchodnom priemysle a práce, ako aj s výborom pre zahraničné záležitosti eh, s ministrom práce, so zástupcom eh, ministra spravodlivosti a zástupcom ministra zahraničia. Vo všetkých týchto diskusiách sme otvárali problém ľudských práv, ktorý existuje v Tajsku. Prebehli dobré inputy od organizácií občianskej spoločnosti. Diskutovali sme o pracovných právach, vrátane e, práv migrantov, obchodovaní e, s ľudskými bytostiami a o porušovaní rôznych politických práv. Môžem povedať, že to bolo eh, také eh, mimoriadne od iných misií, odlišné od iných misií. Eh, mali sme stretnutie s vedením hlavných strán, pretože blížia sa voľby, ktoré sa uskutočnia vo februári alebo možno trochu neskôr. Bolo zaujímavé diskutovať s takýmito vysokými politikmi na vysokej úrovni a ako oni vnímajú svoju rolu a e, vývoj v Tajsku ako takom. E, potom návšteva provincie e, Sakon, kde nám vojenskí dôstojníci vysvetlili funguje, ako, funguje politika E, teda na hraničných príchodoch a navštívili sme e, e, fabriku pre rybolov. Ja som jediný účastník, jediná, jediná europoslankyňa, ktorá sa zúčastnila, čiže prejdem na moje pripomienky. Otázka, ktorú sme opakovane otvárali, bola, akým spôsobom e, tajská vláda zareagovala na rozsiahle porušovania ľudských práv, ktorým čelili migranti e, v priemysle rybolovu. E, nazval, dalo by sa to nazvať moderné otroctvo. Tiež sme vybavení správou o monitorovaní ľudských práv od začiatku tohto roka, ako implementácia dobrej legislatívy má brániť takémuto vykoristovaniu a e, násiliu voči migrantov, e, voči migrantom v priemysle rybolovu, v Tajsku. A zdá sa v dokumente, že bol docelený pokrok. Samozrejme, keď sme mali e, návštevu v teréne, tak sme neboli vystavení tej najhoršej situácii ani v priemysle spracúvania rýb, ani v prístave, ale môžem povedať, že sme zistili, že, že veci sa zlepšujú, ako napríklad, ako keď prichádza, keď sa vracajú E, e, teda e, ako komunikujú s tými pracovníkmi, ako skúmajú, či sú vo fyzicky dobrom stave, sú, existujú programy pre registráciu, takže je tam lepší záznam, existuje lepšie zaznamenávanie nielen porušovania pracovných práv, ale aj fyzickej integrity pracovníkov. Videli sme, čo preverili mimovládne organizácie, že tajská vláka, vláda sa pousilovala na základe chápania, že eh, eh, migranti sú nevyhnutí pre zachovanie eh, a pokrok tajskej ekonomiky. Registrovali približne 1,9 miliónov ilegálnych migrantov, z ktorých sa stali legálni migranti. Čiže toto je úplne iný prístup Eh, ako majú spoločnosti a krajiny v rámci Európskej únie. Je tam stále ešte asi 800 tisíc ilegálnych migrantov a diskutovali sme s orgánmi, ale aj so špecializovanými mimovládkami a zdá sa, že eh, tajská vláda nechce predlžovať čas pre registráciu, ale zdá sa, že E, ilegálni migranti sa môžu registrovať, ale je tu aj akási váhavosť na strane tých, ktorých si myslia, že by preferovali, že ich e, mzda e, nebude podliehať oficiálnym kanálom, čo je teda problém pre, pre delegáciu pre ľudské práva, pretože keď sme požadovali od tajskej vlády, či vidia šancu na predlženie lehoty pre registráciu, tak sme nedostali odpovede, ale aj samotní migranti hovoria, že niektoré, niektorí migranti z Burmy explicitne odmietali, aby boli legálnymi migrantmi a aby e, ich mzda takto podliehala oficiálnym kanálom. Už len e, pokiaľ ide o tom, že došlo k poprave v Tajsku, To bolo po približne 9-ročnom moratóriu, pretože predchádzajúci král nerozhodol o tom, či by sa mala uskutočniť poprava alebo nie. Nový kráľ má odlišný prístup. Jedna, k jednej poprave došlo a naozaj dúfame, že vláda sa vráti k prístupu nevykonávania, nevykonávania poprav, pretože v celé smrti v tajských väzniciach je približne 100 väzňov. Takisto sme navrhli, že predseda našej delegácie, pán Panceri, by mal napísať list tajskému ministrovi spravodlivosti a vyjadri naše konkrétne obavy týkajúce sa všeobecnej situácie v oblasti ľudských práv v krajine so zameraním na prípady 50 obhajcov ľudských práv, ktorí boli Eh, boli stíhaní eh, eh, podľa trestného práva. A takisto z výboru DROA sa obrátime na výbor DEC, pretože sa zdá, že možno, že február alebo neskôr sa uskutočnia voľby, ale DEC Eh, vymenuje člena, ktorý bude eh, monitorovať volebný proces. A teraz dávam slovo ESVČ. Myslím, že to nie je pán Stavros. Máme pána Herno Marios. Ďakujem. Yes. <clears throat> Thank you, Madam Chair. Ďakujem pani predsednička za tento debriefing. Len chcem povedať, že Tiež sme zaznamenali pokrok v práci, ktorú e, odviedli tajské úrady, orgány v oblasti pracovných práv. Budeme naďalej e, tlačiť na Tajsko, aby e, pokračovali v reformách a aby nám oznamovali docielené výsledky. Takisto chcem spomenúť, že sme spustili 17. mája ako zistíte, e, e, pra, dialog o práci medzi Európskou úniou a Tajskom, ktorý tiež sa bude venovať tejto záležitosti. Ďakujem. Ďakujem. Možno by som ešte len doplnila k správe, lebo vždy, keď sme riešili situáciu v tajskom rybolovnom priemysle, tak sme e, brali do úvahy aj situáciu Andyho Hola, to je výskumník, ktorý pred niekoľkými rokmi bol prvým kto e, e, poukázal e, verejnosti na tieto prípady moderného otroctva v tajskom rybolove a ten trest, ktorému čelil, to bol predmet viacerých urgentných opatrení a pán kolega, keď bol predsedom delegácie, tak bol v kontakte s ním a dal mu spätnú väzbu, že sme sa zamerali aj na tento jeho konkrétny problém a jeho prípad Takže e, uvidíme, kedy a v akom e, čase sa uskutočnia voľby v Tajsku. A myslím, že o tom bude diskutovať aj výbor DEC. Ďakujem, myslím si, že už nemáme nič v rámci bodu rôzne a zasadnutie môžeme končiť. Ďakujem.